Dobrý večer. Vítame na našom záverečnom kole vypočutí o využití dát, dát používateľov úzilu, používateľov Facebooku a ochrane dát a Cambridge Analytica. Peter Cameron, ktorý je naša spolupredsedajúca z výboru. Kum je tu aj pán Pán Moráš dnes nemohol prísť, pretože ochorel, takže musím predsedať a je to pre mňa česť e, tomuto zasadnutiu. Tlmočníci si dovolujú vám vás informovať, že protesty pokračujú už 28. deň a potrebujeme politickú mediáciu so zástupcami tlmočníkov, medzi zástupcami tlmočníkov, e, aby sa vyriešil tento problém. Nebudeme poskytovať žiadne e, tlmočenie po oficiálne uvedenom čase schôdze. Pokračovanie. Toto e, vypočutie nebude za prítomnosti tých, ktorí spôsobili škandál s firmou Cambridge Analytica. Ide tu o to, aby sa ľudia poučili a vyriešili, ako pokračovať späť používaním nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Druhá časť vypočutia e, v Bruseli bude sa zaoberať aspektmi, ktoré sa týkajú špecifických eh, konsekvencií, tak ako napríklad dopad na ochranu dát a súkromie eh, procesov volebných alebo dôvery spotrebiteľov v digitálne platformy. Bude sa týkať bezpečnosti počítačových sietí a stanovisk sociálnych médií na trhu, ich pozícií na trhu. Tieto tri zasadnutia v rámci vypočutia nám poskytli užitočnú informáciu. Chceme sa súč- sústrediť v dnešnej tretej časti na riešenia a zabezpečiť, že základné práva občanov EÚ, menovite právo na súkromný život, ochranu údajov alebo právo dostávať relevantné a nestranné informácie sú súčasťou nestranného a férového volebného procesu. A takáto situácia sa nemôže už opäť zopakovať, aká, akú sme mali v minulosti. Dnes tu budeme mať zástupcov Facebooku a komisárov. Sme veľmi radi, že ste tu. A ste si vedomi, že parlament požiadal predstaviteľov Facebooku, aby prišli osobne na tieto vypočutia pri niekoľkých príležitostiach, pretože sú to ľudia, ktorí zdieľajú istú zodpovednosť v korporátnych štruktúrach danej firmy a dnes trváme opäť na prítomnosti pani Sheryl Sandberg, ktorá je COO Facebooku. Facebook sa rozhodol však delegovať právomoci pani Sheryl Sandberg na Lorda Elana. Je to e, podpredseda pre politické riešenia. Vítame ho medzi nami už druhý raz. Je tu je zásadné vypočuť si informácie o tých, ktorí sú zodpovední za rozličné útvary a majú také pozície, ktoré im umožňujú zodpovednosť a rozhodovanie v korporátnej štruktúre Facebooku. Dúfame, že si vypočujeme konkrétne opatrenia, ktoré mieni Facebook zaviesť, aby sa zabezpečila plný súlad so základnými právami a aby sa ukončilo ich porušovanie e, v týchto základných aspektoch na Facebooku. Po tomto vypočutí si, ak teda dostaneme dostatočné uspokojivé odpovede, si vyhodnotíme odpovede, začneme teda s dnešným vypočutím. Máme tu dve e, zaujímavé časti tohto vypočutia a kým chcem vám pripomenúť pravidlá e, na toto vypočutie, budeme sa snažiť o konštruktívne aplikovanie týchto podmienok. Pred e, týmto samotným vypočutím sa ozvu zástupcovia politických skupín. Položia vám spolu 15 otázok podľa systému DeHont. Politické skupiny e, poslali mená politikov, ktorí budú hovoriť za ich politické skupiny a extra miesto bolo uvoľnené pre všetky skupiny spolu, ktoré sa môžu ozvať. Zoznam týchto rečníkov je k dispozícii a ja budem postupovať podľa tohto zoznamu rečníkov. Po prezentácii panelistov potom dostane slovo e, predseda alebo predsednička predmetného výboru a potom budem pokračovať ďalším členom e, politických skupín. Prvým bude potom bude možné položiť otázku jedinému panelistovi. Toto bude trvať maximálne jednu minútu a panelisti budú mať dve minúty na odpoveď a každý, kto pr- prekročí stanovený časový limit, e, bude prerušený, ukončené bude jeho vystúpenie a aby, aby bolo možné sa konštruktívne zhovárať. Ak poslanec, ktorý je na zozname, nebude prítomný, dostane slovo nasledujúci na zozname. Máme obmedzený čas, e, toto zasadnutie je naozaj dôležité a preto takéto striktné zaobchádzanie s časom prideleným je dôležité. Potom prejdeme k časti 4 nášho vypočutia, ale kým to urobím, slovo dostanú tlmočníci, ktorí nám prečítajú dôležité posolstvo, ktoré každý by si mal vypočuť. Dobrý večer, dnes už máme 28. deň protestov proti jednostranne uvaleným, nevyváženým a skrivodlivým pracovným podmienkam tlmočníkov Európskeho parlamentu. Aby sme tento konflikt mohli vyriešiť, potrebujeme politickú mediáciu a priame zapojenie sa zástupcov tlmočníkov v týchto rozhovoroch. Keďže sme boli vyžiadaní do práce rekvizíciou, dnes nebudeme robiť akcie, ktoré by prerušovali našu tlmočníckú prácu, ale chceme vám oznámiť, že naše právo na štrajk je týmto porušené. Nezaručujeme však, že budeme tlmočiť aj po ukončení oficiálnej schôdze. Ďakujeme pekne. Teraz začne naše vypočutie a prvým rečníkom bude Lord Allen, ktorý je podpredsedom pre politické riešenia Eh, Facebooku. Nech sa páči, pán Ellen, máte slovo. Máte maximum 10 minút na váš prejav. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne viacerým výborom. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem eh, viacerým výborom za pozvanie, aby som mohol dnes vystúpiť v nadväznosti na dve predchádzajúce schôdze s našim e, predsedom e, pánom e, Zuckerbergom a minulý týždeň ste mali tiež predstaviteľov Facebooku. Považovali sme za dôležité vystúpiť tu, zodpovedať otázky o problémoch, ktoré súvisia s Cambridge Analytica a širšími problémami, ktoré s tým súvisia. A domnievam sa, že dnešným cieľom je skôr pozerať sa do predu, pokiaľ ide o vhodné zásadné riešenie ako reakcia na to, čo sa stalo. V úvodnom slove by som sa chcel venovať trom oblastiam, zásadným oblastiam našej činnosti, ktoré vás zaujímajú. Jednak e, je to ochrana údajov, po druhé e, e, zabezpečenie integrity volieb a po tretie ďalšie záležitosti, ktoré súvisia sa s obsahom online a bezpečnosti ľudí. Najprv otázka ochrany údajov. Treba poznamenať, že pred niekoľkými rokmi e, sme reagovali na problém e, prístupu e, k údajom e, aplikácie tretich stran, ktoré inštalujú e, používateľia. E, v roku 2014 vznikli nové aplikácie a po prechodnom období sme sa venovali ďalším aplikáciám po prechodnom období. Čiže sú to konkrétne E, kľúčové e, problémy e, súvisiace s aplikáciami a niektoré z nich sme riešili už v roku 2014-15. Aby som vysvetlil opodstatnenie návrhu plat, pôvodnej platformy, aby sme podporovali inovatívne služby. Vychádzali sme z toho, že ľudia chcú nové aplikácie a e, tým e, e, šíriť viaceré možnosti pre svojich priateľov. Potom sme si uvedomili, že táto platforma bola príliš otvorená a ohrozila a poškodila dôveru používateľov. V tom čase sa vyjadrovali určité obavy, o tom hovorili aj členy výborov, o tom hovorila aj Írska komisia pre ochranu údajov, urobila viaceré kontroly a bolo tam rozhodnutie z roku 2014 zmeniť túto platformu. To bolo výsledkom dialogu s európskymi regulátormi. Od vtedy sme vyhlasili viaceré opatrenia, ktoré by mali zúžiť možnosť e, e, pri zneužívaní. Reagovali sme na reakcie používateľov, najmä sme vyzvali e, ľudia, aby nám hlásili aplikácie tretich strán, ktoré považujú za problematické, aby proaktívne identifikovali a kontrolovali aplikácie, ktoré majú prístup k e, väčším e, e, objemom údajov a sme deaktivovali niektoré z týchto aplikácií. Takisto sme analyzovali mechanizmy, ktoré sa uplatňujú vo vzťahu k výrobcom zariadení, pretože aj oni potrebujú prístup k údajom, aby poskytovali služby Facebooku a chcem zdôrazniť, e, že e, vzťah e, súvisel s tým, že na zariadeniach ako BlackBerry sa poskytovali služby aplikácií Facebook, ale teraz si uvedomujem, že niektoré z týchto mechanizmov sa majú spresniť. Došlo k značným E, e, zmenám e, v regulácii platí nové naredenie, všeobecné naredenie o ochrane údajov a stovky technických a právnych odborníkov pomáhali nám urobiť transformáciu z režimu predchádzajúcej smernice z roku 2014 až 2015 na nový režim v zmysle všeobecného nariadenia. Sme presvedčení, že naše služby sú v súlodi s novým nariadeniam, ale je očividné, že e, niektorí ľudia to budú spochybňovať a musíme spolu s ostatnými e, stranami posúdiť stiažnosti e, spolu s Európskou komisiou na ochranu údajov. To je prirodzený proces a domnievam sa, že na systém bude v súlade. Pokiaľ ide o integritu volieb, aj to je ďalší dôležitý smer činnosti v našej spoločnosti. Predovšetkým sa to týka kybernetickej bezpečnosti. Zistíme, že politici a občania využívajú naše služby, aby sa navzájom e, spájali. To by nebolo možné pred desaťročím. Vytvorili sme otvorené platformy pre interakciu, ale samotná otvorenosť e, e, znamená určité rizika z hľadiska menšín, ktoré to sa snažia zneužívať. Ide o určitú E, e, mm, e, určitý boj, súťaž a mm, uvedomili sme, že Cambridge, spoločnosť CSR mm, využívala údaje a poskytovala ich Cambridge Analytica a teraz analizujeme situáciu pred každými voľbami a prednedávnom sme sa sústredili na Mexiko a najnovšia správa o najnovších voľbách e, v Taliansku svedčí o tom, že naši odborníci e, e, sa veľmi venovali aj voľbám v tejto krajine. Ďalšia oblasť to sú fejkové správy. Aj tam pripravujeme riešenia na obmedzenie šírenia fejkových správ a spolu s komisiou sa snažíme e, e, vytvoriť ďalšie e, reakcie v tomto odvetvi. Chceme pripraviť kódex praktických postupov, aby zapracoval viaceré kroky, ktoré urobila naša spoločnosť a je to v predstihu pred európskymi voľbami. A to bude určitá výzva vzhľadom na rozmanitú situáciu v Európe a potrebu reagovať na situáciu v rôznych krajinách, kde sa používajú rozličné jazyky. A samozrejme musíme stransparentniť politickú reklamu. Máme produkt View Ads a to umožňuje každému predstaviteľovi e, verejnosti a pozrieť sa e, na všetky reklamy, e, ktoré sa umiestňujú na Facebooku Táto e, služba umožní e, e, oboznámiť sa s pozadím každej reklamy akémukoľvek používateľovi. A tiež pripravujeme archívy aj určité spresňujúce informácie, ktoré budú sprevádzať takéto politické reklamy. A napokon e, chcem e, e, skonštatovať, že máme komisiu akademického výskumu, ktorá sa okrem iného sústredí na vplyv sociálnych médií na voľby. V tejto oblasti máme rozličné názory, ale chybajú nám presvedčivé údaje, aby sme sa vedeli zorientovať v tom, ako sociálne médiá ovplyvňujú voľby, aby sme vedeli e, ponúknuť e, dobré riešenie, ktoré reagujú na najväčšie rizika a vychádzajú z presvedčivých e, údajov. Ďalšia oblasť, ktoré by som chcel spomenúť, je to zneužívania informačného obsahu. Chceme zmierňovať negatíva našich produktov a keď nám poukazujú určité negatívne stránky, považujeme za svoju zodpovednosť reagovať na tom. Predovšetkým sa to týka bezpečnosti detí. Vidím, že je tu bývalá komisárka Redingová e, v čase, keď pôsobila ako komisárka veľmi úzko sme s ňou spolupracovali teraz potom s komisárkou Krúzovou a s komisárkou Gabrielom s tým, aby sme vedeli identifikovať a riešiť e, hrozby pre deti. Teraz nenavisné prejavy sú tiež predmetom na našej činnosti, kde spolupracujeme s pani komisárkou Jourovou. Aj tam sa nám podarilo dosiahnuť značný pokrok, i keď sme zo začiatku e, trošku pomaly reagovali. a napokon komisár King a Avramopoulos e, spolu s nimi e, pôsobíme proti teroristickým hrozbám s tým, aby sme identifikovali určitý informačný obsah, než sa dostane k ďalším používateľom ehm, snažíme sa spolupracovať s vládnymi orgánmi a s občianskou spoločnosťou a tiež e, chcem povedať, že častokrát e, sa ospravedlňujeme za naše chyby. A, mm, minule sa hovorilo o tom, že je tu určitá fr- frustrácia v tejto súvislosti, ale treba si uvedomiť, že naše služby sú inovačné a prinašajú za sebou aj nové výzvy. Mali by sme samozrejme vedieť ich skôr reagovať a e, efektívnejšie mm, e, identifikovať a efektívnejšie na ne reagovať. Ďakujem veľmi pekne v mene výboru LIBE. Dovolím si položiť prvú otázku. Veľmi vážne sa staviame voči e, tomuto problému a tiež sa snažíme e, dávať odpovede na otázky, rozptýlovať e, obavy Eh, eh, urobili ste určitú uh, inventúru uh, situácie vo Facebooku, koľko budete potrebovať uh, čas, aby ste zabezpečili súlad s legislatívou únie s legislatívou úniu. Ako vysvetľujete, že potom, ako ste urobili určité zmeny v roku 2015, ste nedokázali dostatočne dôkladne e, kontrolovať vaše aplikácie? Aké opatrenia plánujete e, uplatniť e, na zabezpečenie plného súdu, súdu so všeobecným nariadením a ochrane údajov? Yes. Uh, Áno, veľa uh, vecí, ktoré by som mal stihnúť za dve minúty. Prvá otázka. Uh, Chcem jasne povedať, že pokiaľ ide o stiažnosti e, orgánov na ochranu údajov, povedali sme, že nevyužívame akékoľvek údaje e, e, na komerčné údaje. Sú určité účely, ktoré sú relevantné, napríklad otázka bezpečnosti. Treba pochopiť, či e, ak niekto pachá nelegálne aktivity na jednej platforme, či sa to deje aj na inej platforme. Potrebujeme to aj vedovať. Aktívne vedieme dialog s viacerými orgánmi na ochranu údajov a samozrejme budeme musieť e, zadefinovať e, určité mantinely a samozrejme zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek ako, prečo sme nedokázali kontrolovať jednotlivé aplikácie po roku 2015? E, snažili sme sa zdokonaliť e, e, to, ako zabezpečíme zodpovednosť jednotlivých aplikácií za údaje, ktoré využívajú. Tento proces stále sa zdokonaľoval. Samozrejme, e, radi by sme boli urobili viac. Sú tu e, a boli tam určité rezervy. Určité aplikácie robili veci, o ktorých sme nevedeli a v tom čase sme s tým neskoncovali. To je všetko, čo môžem povedať. Snažíme sa to stále zlepšovať a v súčasnosti platí podstatne prísnejší režim identifikácie a riešenia aplikácií, ktoré zneužívajú systém. Pokiaľ ide o zabezpečenie súrodu s e, všeobecným nariadením, e, už som povedal, že naši, e, stovky našich odborníkov sa tomu venujú. Sú tu viaceré materiály všeobecnej dispozície, ale môžem vám poskytnúť ešte niečo navyše. Petra Kamerver, nech sa páči, za výbor pre kultúru. E, rečnička nehovorí do mikrofónu. Nemali sme uspokojivú odpoveď na otázku, ktorú som sa spýtala v minulosti. Dúfam, že dnes teda zodpovedajú moju otázku. Chcem, ako chce Facebook zabezpečiť to, čo je v článku 10 e, dohovoru o ľudských právach a takisto článku 10 v charte ľudských práv, že sa zabezpečí mediálna, mediálna rozmanitosť napriek jednotlivým filtračným systémom, ako sa urobí všetko preto, aby každý používateľ mal zabezpečené nefiltrované množstvo informácií, ktoré budú neutrálne prezentované, pretože vidím tu veľký problém, pokiaľ ide práve aj o budúcnosť. Našim úmyslom našich služieb je, aby ľudia mali k dispozícii informácie a máme pocit, že my prispievame k pluralite médií. Sú štúdie, ktoré demonstrujú, že individuálni užívateľia z takých médií ako Facebook majú prístup k veľké, väčšiemu množstvu informácií, ako by to bolo bez Facebooku. Napríklad mňa vychovali trak, tri kanále a jedny noviny, ktoré sme dostávali a teraz mám oveľa väčšiu paletu informácií. Úloha Facebooku v, te, v tomto kontexte, keď sa zalogujete do Facebooku, tak tie informácie nové, ktoré tam máte, to newsfeed, tam sú obsahy, ktoré ste si vy vybrali. To znamená to, čo odporúčili priatelia a tie zdroje, ktoré ste vy označili. My neurčujeme tie zdroje pre vás a z mojej skúsenosti môžem povedať, že hoci viacerí z mojich priateľov teda zdieľajú moje politické svetonázory alebo moje záujmy o médiá, takisto mám priateľov, ktorí majú odlišný pohľad, svetonázor a záujmy a vidia niečo, to, čo by som ja nikdy nebol videl, ak by som nemal Facebook k dispozícii. To znamená, je to oblasť, kde je veľká, veľký dopyt po informáciách, Robí sa to na základe algoritmickej transparentnosti a kontroly a my sme radi, že e, ponúkame ľuďom tieto informácie. Robíme všetko preto, aby sme túto pluralitu médií ešte viac posilnili. Ďakujem. Paolo Rangel za EPP z AFKO, nech sa páči. So, uh... Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel sa spýtať následovné. Ak môžete nám poskytnúť alebo zaručiť, že je tu nejaký plán na to, aby ste sa vyhli politickému zneužívaniu platformy Facebook. Pretože videli sme a čítali sme o postojoch, ktoré by som ja označil ako dôveryhodné, pokiaľ ide o to, že tu boli určité postupy politiky, ktoré boli nesprávne ale nemáme žiadnu záruku, že by tu bol plán, ktorý by sa tomuto vyhol v budúcnosti. Poviem to veľmi jasne. Riešenia získame iba prostredníctvom partnerskej spolupráce. My nič nevyvíjame osamotene a naša skúsenosť v Taliansku je, že tam máme vzťahy napríklad Agicom, ktorý je regulátor, a s politickými stranami, čo je veľmi dôležité na to, aby sme podporili také modely, ktoré teda nám nie len pomôžu, pokiaľ ide o zneužívanie tej platformy, ale aby boli teda politicky neutrálne. A na to, aby sme zdôraznili pozíciu Facebooku, povedal by som, že my teda nezastávame tú alebo onú politickú stranu, my ponúkame naše služby všetkým organizáciám a my si myslíme, že pravidlá ohľadne volieb musia byť stanovené regulátormi volieb a naše firmy majú zabezpečiť technické poradenstvo, ale implementácia tých pravidiel a implementáciu tých pravidel treba zabezpečiť takisto. To znamená, je tu všeobecné porozumenie medzi nami stranami. To znamená, technický vstup je z našej strany poskytnutie nástrojov, ktoré zabezpečia plnenie týchto pravidiel, ale mm, toto je práca, ktorá sa ďalej vyvíja, pretože tie štruktúry sa vyvíjajú. Vždy tu budú takí, ktorí budú chcieť niečo obísť a tieto partnerské dohody musia byť kľúčové na to, aby sme riešili špecifické problémy, ale aj priebežne, ako sa situácia vyvíja. Ďakujem Birgit Zipel za SND, Libe. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. E, na poslednom zasadnutí tu bolo potvrdené, že Facebook skontaktoval aplikáciu, ktorá verejne hovorila, že e, vyjavujú tretím stranám informácie o užívateľoch a nebolo to v súlade s politikou o uchovávaní informácií Facebooku. Ale Stále sa z Facebooku hovorí, že vy si myslíte, že sa nič neurobilo nesprávne. Tu nejde o náboženskú diskutu, ide tu o to, či ste plnili európske predpisy alebo nie. A v rámci európskeho práva ste nemohli ani nemôžete outsourcovať zodpovednosť. To znamená, vy Facebook ste kontrolórom a tým, že ste kontrolórom, správneho hľadiska jednoducho nemožňuje, zakazuje outsourcovať vašu zodpovednosť. To znamená, ak si vy myslíte, že ste neurobili nič nesprávne, prosím vás, využite dve minúty na to, aby ste nám detailne to vysvetlili. Ak už si to nemyslíte, prosím vás, vysvetlite detaľne, ako zabezpečujete bezpečnosť pre uh, aplikácie, ktoré sa dostávajú k údajom Facebooku. vysvetliť, ako fungovala platforma. Vtedy máme tam dva kontrakty, o ktorých hovoríme. Jeden je kontrakt s developerom na to, aby, sme, aby sa dostali k tej platforme Facebooku. Tam v tom kontrakte je jasne povedané, že nesmiete využívať údaje, ktoré získate a využívať ich na vlastné účely alebo za, predávať ich, to bolo zakázané. Je tam jasne napísané, čo sa dá robiť. To je tá dohoda medzi developerom, a Facebookom. Zároveň developer má svoju vlastnú politiku o sudržiavaní súkromia, kde vy poukážu, čo robia a vy ste na to správne povedali, že v tomto prípade politika developera mala podmienky, ktoré boli v konflikte s kontraktom, ktorý bol podpísaný s nami. To znamená, oni jednoducho nemali mať túto politiku a my si myslíme, že to je neplatné, pretože to bolo v v konflikte s tým našim konflikt, e, kontraktom, ktorý máme medzi developerom a nami. To znamená, na to, aby ste sa dostali k API, musia súhlasiť tí developeri s našimi podmienkami. To znamená, naša pozícia je jasná, porušili naše podmienky a to, že oni niečo s používateľom vyhlásili, to nie je relevantné. To je prvá časť. Prečo je to také, aké to je. A druhá časť je, že či my by sme mali toto kontrolovať efektívnejšie. My súhlasíme a to sú opatrenia, ktoré teraz aj robíme na to, aby sme kontrolovali efektívnejšie, dôslednejšie, že čo developeri robia, keď už jednoducho údaje sa dostanú mimo náš systém. Ale ako sme už o tom hovorili aj predtým, je tu zaujímavá otázka, ktorá možno si vyžaduje reakciu prostredníctvom úradov pre ochranu údajom v európskej úrovni, že kde, tá, kde to klamstvo je. Ak niekto je to mimo nášho systému, niekto klamal nám sú obmedzené technické opatrenia, ktoré môžeme my použiť na to, aby sme pochopili, čo oni robia. Môžeme im povedať, zlepšite si to, ale konečný výsledok, ak to sledujete až do záverov, je, že už potom my jednoducho nedáme údaje mimo náš systém. A toto už jednoducho súvisí aj s ekosystémom a inováciou. Možno to je odpoveď, ale to je takisto aj niečo, čo sa dá napadnúť. Ďakujem pani Redingová. Ďakujem pekne, pán Ellen. Ďakujem za vašu odpoveď, ktorá sa týka algoritmov. Ja mám však určité pochybnosti ohľadne toho, čo hovoríte, pretože nevidím transparentnosť, vidím tu znižovanie prístupu, dokonca až diktátorstvo zo strany Facebooku, pokiaľ ide o ten spôsob, ako ja môžem využívať Facebook. A ďalšia otázka. Viete, že GDPR zabezpečilo princíp dôvernosti informácií, takže vysvetlite mi prosím, ako z pohľadu Facebooku tie defaultné nastavenia a ešte skryté nastavenia, ktoré sú kombinované s ďalšími opatreniami, akým spôsobom toto môžete spojiť s účtami, ako toto je kompatibilné s, s súhlasom ktorý vyžaduje GDPR. Ja by som takisto chcela počuť, čo si myslíte o štúdii, ktorú zverejnil znila Rada pre spotrebiteľov e, v Norsku, kde sa píše v názve oklamaný dizajnom. Pretože používateľa Facebooku neakceptujú tie intruzívne e, postupy zo strany Facebooku. A keď zase ste vy vybudovali eh, tú infraštruktúru pre deti a ochranu detí, využili ste také techniky, ktoré vlastne nútia spotrebiteľov, aby robili také rozhodnutia, ktoré sú vlastne neprospech spotrebiteľov. Ďakujem pekne za tieto otázky. Pokiaľ ide o GDPR a plnenie GDPR, Jedna z tých vecí, čo sme my urobili na to, aby sme získali tieto informácie, bolo to ťažké pôvodne dať to pod jednu strechu. Myslím, že to bolo rozptýlené na 20 miestach v rámci aplikácie Facebook a teraz už je to zjednotené a dostupné a to bolo teda presne aj to, čo sme urobili prostredníctvom našej práce, keď sme anticipovali GDPR, keď sme pochopili, že musíme sa zlepšiť pokiaľ ide o zlepšenie toho, aby ľudia našli tieto kontroly. Myslíme si, že tie defaultné nastavenia, ktoré máme teraz, sú v poriadku, pokiaľ ide pokiaľ ide o tú hodnotu, ktorú získate ako pridanú hodnotu, to znamená takéto paušálne nastavenie, pokiaľ ide o zdieľanie s priateľmi, to je rozumné v kontexte teda fungovania Facebooku, ktorý poskytujeme. A pokiaľ ide o to, čo teraz musia urobiť užívateľia na to, aby vôbec Facebookové účty si mohli zriadiť, tak my sme e, sa sústredili na to, čo je kľúčové, na to, aby sme mohli poskytovať túto službu. Ľudia musia akceptovať tento balíček, pretože tento vlastne je potrebný na to, aby sme my mohli poskytnúť tú službu tak, ako to je tam napísané. Sú tu tri oblasti a pre každú z týchto oblastí to znamená spoznávanie tváre, takisto citlivé údaje pre e, reklamu. To sú voľby, kde môžete povedať nie a môžete pokračovať vo využívaní platformy naďalej. A pokiaľ ide o architektúru, my poskytujeme určité funkcionality, pretože si myslíme, že to je dobré pre ľudí a že to vlastne tú ich e, skúsenosť obohatí. Takže spôsob, aký my poskytujeme tieto služby, to má obohatiť ľudí, ale e, oni sa rozhodnú, čo z toho využijú. Áno, ja som za ITRE a zaujíma ma. Pozrime sa na technické možnosti my vieme, že sa využíva umelá inteligencia, keď hovoríte o megadátach. To znamená, aké zdroje využívate na moje osobné údaje, okrem teda tých, ktoré ja poskytnem a ktoré poskytnú moji priatelia. Hovorili ste WhatsApp, ale nepovedali ste komerčné využívanie, využíva sa to nejako inak. A filtrovanie je jedna z otázok a my vieme, že je tam veľa umelej inteligencie, ktorá s tým má dočinia. To znamená, kde tá morálka, etika v rámci Facebooku, odkiaľ pochádza, ktoré oddelenie je zodpovedné za dizajn týchto algoritmov. Hovorili ste o transparentnosti a o kontrole, to znamená, je tam nejaká stránka, na ktorú sa my môžeme pozrieť a vlastne my chceme zabrániť tomu, aby tá nedôvera bola taká veľká. Ja si myslím, že potrebujeme niečo ako budúcnosť, záruky do budúcnosti, potrebujeme legislatívu, takže čo by ste vy povedali, máme eh, byť presnejší, pokiaľ ide o zákony, pokiaľ ide o jednotlivé otázky eh, o ochrane súkromia, alebo je to už vlastne eh, v tom dizajne obsiahnuté. Ďakujem pekne. Viaceré otázky. Pokiaľ ide o to, čo, WhatsApp, čo pokiaľ ide o WhatsApp, spomeniem ešte raz obsah informácií WhatsAppu, to je inkryptované tak, že to je neviditeľné pre nikoho, kto pracuje v môjom podniku a nemôže to ani nikto vidieť. Nemal by to vidieť okrem dvoch komunikujúcich nikto. A WhatsApp už má taký dizajn, že vlastne si neponechávajú údaje a obsah tých konverzácií neviditeľný pre nikoho. A pokiaľ ide o zdroje. Ide tu teda hlavne o aktivity, klasický príklad, kde eh, by sme sa snažili zabrániť teda cyberújokom. Máme odborníkov, ktorí nám vysvetľujú, že, že eh, e, aké stopy zanechávajú tie jednotliví hackery, z akých adries prichádzajú a toto vlastne sa takisto dostane do systému, ktorý my chránime naše služby. Tu máme teda máme externé služby, pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť a pokiaľ ide o morálne etické otázky, to sú veľmi dôležité otázky. A, a tí odborníci na údaje, ktorých zamestnávame, v podstate pracujú na akadémiách z akademického prostredia. Tie otázky, ktoré súvisia s tými rámcami, v rámci ktorých majú pracovať, vlastne to závisí od nich a my vítame samozrejme externú diskusiu k tomuto, nemyslíme si, že my robíme nejaké rozhodnutia izolovanie e, za vyčlenenia spoločnosti ohľadne tých nástrojov, ktoré sa tu spomínajú. A pokiaľ ide o tú správu o transparentnosti z apríla, kde vysvetľujeme detailne, ako my veci ako teroristické obsahy stiahujeme a myslím, že to je takisto niečo, čo môže prospieť veci. A posledné, pokiaľ ide o ochranu e, čert, to súvisí s dialogom, to sa skutočne veľmi rýchlo vyvíja, nedá sa to v legislatíve nejako podchytiť, potrebujeme ten dialog aj ďalej. Peter Jacek. Thank you, chair. Well, we... Ďakujem. Pán predsedajúca, počuli sme o bielých vranách, ktorí oznamujú nekalé skutočnosti, o novinároch, ktorí hovoria o nevhodnom používaní skutočností e, zverejnených na Facebooku, o Brexite, a o ďalších zneužitiach. Povedali ste, že sa pokúsime vysporiadať sa s ďalšími voľbami a vo všeobecnosti s politickými reklamami. Obrovský dopad Brexitu musíme bať, mať na mysli, keď sa spýtame, či je náležité, ako Facebook využíva svoju analýzu a svoje dáta a či naozaj ovplyvnili dáta a využívanie Facebooku Brexit. Naozaj sme pracovali na týchto veciach v spolupráci s parlamentom Veľkej Británie, s výborom pre kultúru a šport. A dvoma prístupmi sme k tomu pristúpili. Ruský vplyv, tam sme overovali skupiny, ktoré sme zdokumentovali ako aktívne v Spojených štátoch a zistili sme, že bola minimálna aktivita týchto skupín v Spojenom kráľovstve. Takže tam nie je žiadna významná mierka ich činnosti. Potom nás poprosili, aby sme to znova overili. Pokúsili sme sa nájsť iné podobné skupiny. Tým, ktoré, ktoré operovali zo San, uh, svet, Petersburgu a nenašli sme takéto skupiny. Ak majú ľudia dôkazy o takýchto skupinách, sme ochotní opäť sa na to pozrieť, ale naša dôkladná analýza dát ukázala, že nič paralelné s tým, čo sa dialo v USA, sa v Spojenom kráľovstve nedialo. Cambridge Analytica a ich vplyv. Dovolte mi jasne povedať, kde dnes stojíme. Údaje, ktoré zozbieral doktor Kogen a jeho firma eh, G USSR, to boli údaje Američanov. Doktor Kogen povedal, že tieto americké dáta dodal Cambridge Analytica firme, nie európske dáta. Keď už všetky audity sa ukončia, možno vysvitne niečo iné, ale zatiaľ to vyzerá takto. A Cambridge Analytica nemal táto firma uzavretá kontrakt o výsledku britského referenda Ďalšia firma, ktorá sa nazývala RIQ TED, takisto mala s týmto súvislosť a hľadáme, aké boli prepojenia s e, prácou tejto firmy a verejnou doménou. Zatiaľ sme takto na tom. Ak ľudia majú iné informácie o ďalších problémoch, ktoré by boli vhodné pre vyšetrovanie týchto skutočností, veľmi radi e, sa s vami o ne podelíme. Pán Tomáš Jedlovský, ďakujeme pekne, pán Ellen, že ste prišli diskutovať medzi nás a snažíte sa tieto veci vysvetliť, ale stále sme nedostali odpovede na tri základné otázky. Prvá otázka. Otázka algoritmov. Mohli by ste skutočne povedať, že algoritmus sa zmenil tak, že nie je možné prostredníctvom nejakej aplikácie cieľeným spôsobom ovplyvňovať správanie sa užívateľov tak, že sa im podsúvajú napríklad e, sfalšované dezinformácie, sfalšované informácie tak, že zmenia volebné preferencie, tak ako to urobila Cambridge Analytica? Druhá otázka. Skutočne viete, či niekto, a kto to bol, ovplyvňoval voľby a referenda. Hovorili ste o ruských skupinách, hovorí sa o macedónskych skupinách a o skupinách z ďalších krajín Európy. A tretia otázka je základná. Ak niekto si zruší svoj účet, bude jeho účet skutočne zrušený, alebo je tento účet iba niekde uložený? E, skutočne môže byť tento človek úplne zabudnutý a vymazaný? Ďakujem. Odpoviem e, od opačného konca, čo sa týka vymazania účtu. Keď prestanete používať Facebook, môžete si vybrať buď deaktiváciu alebo vymazanie. Deaktivácia znamená, že sa vám nevymažú údaje, tým iba hovoríte nám, prosím vás, zneviditeľnite ma, ale keď to budem chcieť, tak sa môžem vrátiť. Ak si zvolíte vymazanie, začneme proces vymazávania všetkých údajov. Čakáme určitý čas, aby to bolo určite isté, že ste to naozaj chceli. Nechcem dovolme, aby niekto sa dostal do vášho účtu a vymazal 5 rokov vašich rodinných fotografií. Takže naozaj čakáme a potom overujeme, či naozaj vy chcete si vymazať tento účet a potom, keď to potvrdíte, náš systém ho začína vymazávať a o niekoľko týždňov bude naozaj vymazaný. E, takže zoskupím niektoré tie otázky. Naše algoritmy v súčasnosti sa pokúšajú obmedziť dezinformácie, ale máme aj sériu opatrení, najmä tie, ktoré sa zaoberajú Facebookom z finančných motivov. Spomenuli ste tu macedónsku skupinu. Sú isté skupiny v Macedónii, ale aj inde, ktoré, ktoré vytvárajú dezinformácie a zarábajú tým peniaze. Niekedy sa venujú aj politikom, pretože tí sú známi a ľudia si na nich kliknú a oni potom za to, za to zarobia peniaze. Teraz už sme sa naučili lepšie to identifikovať a vieme, ako to zastaviť. Druhá časť otázky je, keď politická strana urobí takéto niečo ako súčasť svojej kampane, čo robíme s týmto? a musím povedať, že tu sme veľmi obozretní a práve preto musíme spolupracovať s tými, čo e, nastavujú pravidla volieb, pretože jeden e, zverejní niečo a označí sa to za dezinformáciu, iný použije to v plamenej reči v kampani a je to plamená reč v kampani. Takže my ťažko sami o sebe posúdime, či to je dezinformácia alebo povolený prejav a preto chceme spolupracovať s tými, čo nastavujú pravidla politickým kampaniam a verejným prejavom, ale chceme spolupracovať a zbaviť sa týchto nejasných vecí. Pavel, Musím povedať, že sa mi neuľavilo, keď ste povedali, že sa použili iba údaje Američanov, pretože americké voľby naozaj majú aj dopad na to, čo sa deje v Európe. Ale vrátim sa k svojej otázke. Keď ste použili také kliknutia ako napríklad share, zdieľaj, aká je legitimita podľa GDPR R, zhromaždiť údaje o tých, koľký stlačili tento, toto tlačidlo zdieľaj, toto kliknutie zdieľaj. A ešte jedna otázka. Mohli by ste nám dať o, informácie o tých, ktorí naozaj zneužili údaje z Facebooku pr- prostredníctvom Cambridge Analytica alebo ďalších boli to politické strany? Boli to súkromné osoby, ktoré zneužili eh, eh, Facebook, keď ste vy si vo firme sami eh, robili vyšetrovanie toho, čo sa dialo a analyzovali? Čo sa týka tých plug-ins, to sú ako keby kúsky web stránok, ktoré sa vám natiahnú do prístroja. Keď sa vám naťahuje stránka, sú súčasťou súboru funkcií. Keď si naťahujete naše plugins, naš, alebo kúsok mapy, alebo nejakú fotografiu, alebo reklamu, tým posielate údaje k poskytovateľovi a vy, on, oni o tom vytvoria záznam. Je pravda, že každá osoba má takýto záznam, a je istý rámec v rámci GDPR a v smernici o súkromí, že toto je legitímne, ak sa pošle upozornenie používateľovi, to e, sme urobili, každý by mal o tom vedieť a tieto záznamy používateľa Facebooku, tie spadajú pod politiku súkromia, ktorú ste podpísali, keď ste sa pripojili k Facebooku, že údaje o týchto vašich činnostiach na Facebooku sa môžu registrovať. Keď nie ste používateľom Facebooku, tak tieto záznamy o vašej činnosti sa tiež ukladajú, ale sa ukladajú asi 10 dní. Typicky môžeme vám k tomu poskytnúť viac informácií, ale zhruba toto obdobie sa používajú na účely analyzovania a bezpečnostných záležitostí a potom sa vymažú. Podobne ako iní poskytovatelia takýchto e, funkcií. Čo sa týka toho, koho sme identifikovali, niektorí sú súčasťou verejnosti, napríklad Edison eh, v Petersburgu, to je agentúra, a ďalej títo sa vyšetrujú nie nami, pretože teraz UK Information Commission, Commission Office sa vyšetruje dôkladne to, čo sa týka Petersburskej skupiny a môžu, majú na to viac nástrojov ako my a hĺbkovejšie analýzy. Ďalšia rečnička v apríli. Facebook e, pozastavil účet malej skupiny v Kanade, ktorá e, s ktorou súvisela suma 2,7 milióna, bolo to v roku 2006 a nepochybne tí, ktorí robili kampaň za odchod Británie, odchod Spojeného kráľstva z Európy, povedali, že bez tejto malej firmy, ktorá pracovala s dátami a ktorá dosiahla, dostala takúto sumu, by nebolo možné dosiahnuť výsledok referenda v prospech odchodu Spojeného kráľovstva. Facebook nám neumožňuje toto posúdiť. Vy ste povedali, že e, britský parlament to rieši, ale bol by Facebook ochotný poslať i všetky informácie, ktoré sa týkajú AIQ a roku 2016, ako sa mm, vynaložili peniaze na reklamy, ktoré spravovala táto firma, ako to mohlo ovplyvniť ďalšie veci. Ďakujem. Áno, je tu aktívny proces. Diskutujeme o, eh, mm, o tejto veci. A IQ sme e, aj my podozrievali, pretože mali možné ohnívka, spoj, spojivka na Cambridge Analytiku. Takže tieto potenciálne prepojenia sme preskúmali a e, Britskej volebnej komisii a parlamentnému výboru v Spojenom kráľovstve sme poskytli tieto informácie, oni ich vyšetrujú. Pretože sme boli takýto opatrní a obozretní, sme pozastavili prácu na Facebooku akejkoľvek organizácie, ktorá by mohla mať e, prístup k údajom z Cambridge Analytica a pracovať s nimi v tomto kontexte. Na druhej strane informácie sú známe, že sme to takto urobili. AIQ je legitímnym poskytovateľom služieb, reklám, online vrátanie politických kampaní, takže sa na ňu obratila tá e, časť kampane, ktorá mm, sa týkala odchodu e, Spojeného kráľovstva z EÚ. Uvidíme, či tam bol únik údajov tretej, k tretej strane a keď zistíme, o čo išlo, tak to zverejníme. Pozrite si stránku DCMS a tam zistíte, čo sme už doteraz zistili. Ďalšia otázka. Mercedes. Ďakujem, pán predseda, že ste mi udelili slovo. Ja si myslím, že využívanie profilovania, profiling je problém. Každý, komu dávate tieto údaje, používa ich na profilovanie. To si každý deň uvedomujeme. Zvy, zvyčajne je to na komerčné účely, ale existuje aj politické profilovanie. To je ako keby vývoj o stupienok ďalej. Ak profilovanie by nebolo vôbec možné, neznamenalo by to, že tento systém by už nebol slobodný, zadarmo, a celkový problém je, že neexistuje žiadny digitálny identifikátor, žiadny taký podpis, ktorý by identifikoval užívateľa. Vy ste povedali, že využijete účet, len keď viete, že to je skutočný používateľ tohto účtu. Ako to viete, že je skutočný, keď nemá žiadnu identifikáciu digitálnu? K prvej otázke naša misia, a v tom sme veľmi jasní, je ponúkať služby, ktoré spájajú maximálny počet ľudí. A skutočne sme pospájali mnohých ľudí na svete. Náš názor je, že aby sme poprepájali maximum ľudí, tak musí byť táto služba zadarmo, aby ju ľudia chceli použiť. A preto financujúci model je používať reklamy na financovanie, aby sme my mohli ten, tento drah, túto drahú službu poskytovať ľuďom na celom svete. Platí sa to reklamou. Ja viem, že sú ľudia, ktorí majú na to iný názor. Vieme o tom. Môžeme o tom diskutovať. Môžeme hovoriť aj všeobecne o modeloch používania reklamy na financovanie. Nerobí to len Facebook, ale e, je tu takisto aj veľa obsahu, publikačného obsahu, ktorý je zdarma, Niektorí, e, niektoré, publikovanie, e, niektoré texty publikované sú zdarma, iné publikované texty sú e, dostupné za poplatok, na predplatné a podobne. Treba jednoducho nastaviť správnu cenu. Pre nás je správna cena, že užívateľia to majú zdarma, aby, boli možné, aby bolo možné ich prepojiť Digitálne eh, identifikačné, identifikátor digitálny, to je zaujímavá téma. My overujeme našich používateľov do takej miery, do akej veríme, že to je potrebné. Napríklad, ak veríme, že niekto robí niečo nevhodné, že treba obmedziť jeho prístup k službe, tak žiadame o dôkaz toho, kto to je. Nie, nie, že by sme žiadali kópiu identifikačného dokumentu, ale môže sa to stať. Ponúkame však aj iné formy autentifikácie. Každý z vás tu vie, že keď sa nalogujete do vášho účtu z iného prístroja ako zvyčajne, pošleme vám k tomu otázku. Tento druh služby je podľa nás dôležitý. Rozprava okolo silného identifikátora je však širšou debatou týkajúceho sa celého internetu, nielen Facebooku. Pán Silikiokis. Ďakujem pekne, pán Allen. Odkaz na spoločnosť Cambridge Analytica je veľmi dôležitý. Došlo k e, e, veľkej kauze, ale čo ste nespomenuli, je to, že či sa urobili všetky bezpečnostné opatrenia na predchádzanie nelegálneho využívania údajov. A prípadne tvrdíte, že sa urobili, ale 2 ehm, milióny Európanov. Ehm, ehm, zistilo sa, že údaje 2 miliónov Európanov e, sa využili na len náležitým spôsobom. Prečo samotní používateľe nevedeli e, spravovať e, svoje vlastné údaje a nebolo zabezpečená nie je zabezpečený súlad so všeobecným nariadením na ochranu údajov. Priblížili ste nám konkrétne opatrenia na zabezpečenie súladu ako zabezpečíte e, ochranu pred ďalšími únikmi údajov? Potreboval by som vedieť viac podrobností o tých opatreniach, ktoré ste už doteraz urobili. Pokiaľ ide o využitie údajov tretimi stranami, sú tu dva konkrétne opatrenia, ktoré podľa nás budú užitočné. Jednak sme e, oznámili všetkým e, užívateľom tie aplikácie, ktorým E, umožnili takýto prístup k údajom. Je tu osobitná obrazovka, kde to môžete zistiť, ale predtým e, prístup k tejto obrazovke nebol očividný, takže pripomenuli sme e, im verejne, že sú tu určité aplikácie, ktorým ste sprístupnili údaje a môžete sa o tom opätovne rozhodnúť. Druhá vec je zmena vo fungovaní samotného systému. Ak nevyužívate aplikáciu 90 dní, 3 mesiace, aplikácia stráti e, nárok na prístup k vašim údajom. Podľa nás je to dôležitý e, e, krok voči tým ľuďom, ktorí si možno nevedia spomenúť, že sprístupnili svoje údaje tej ktorej aplikácii. Takže to sú dve konkrétne, dva konkrétne opatrenia v súvislosti s aplikáciami. Jednak zviditeľnenie Ehm, tejto situácie. To je na základe kontrolných opatrení Írskeho úradu na ochranu údajov s tým, aby ľudia mali e, očivi, e, zjednodušený prístup k mm, informáciám o tých aplikáciách. Pokiaľ ide o GDPR, e, obnovili sme politiku ochrany údajov, Spomenáme tam právny základ na spracovanie týchto údajov v zmysle požiadavek všeobecného nariadenia a žiadame explicitný súhlas mm, so, s využívaním údajov v Facebooku, využívaním biometrických údajov a e, e, využívanie citlivých kategórií na určitý e, reklamy. To sú konkrétne požiadavky GDPR. Ďakujem pekne, Paul Rubich. Chcel by som veľmi pekne poďakovať za túto možnosť e, trošku e, bližšie sa e, popýtať. Poznáme skutočný svet, vieme, že virtuálny svet umožňuje prostredníctvom Facebooku vytvárať nové priateľstva a je možné dávať dohromady nejaké spoločné názory, to je pozitívom. A mňa zaujíma, akým spôsobom e, môžeme kontrolovať e, aktivitu tretich stran, aby sme zvýšili dôveru do tohto systému. Či existuje nejaký e, rating mm, aplikácií, ktoré intenzívne využívajú Facebook, či sa robí mapovanie algoritmov, ktoré sú k dispozícii a takisto, či sa hodnotia takéto algoritmy a, aký je tu vzťah e, k reforme e, práva duševného vlastníctva v Európskej únii. Otázka startupov, aplikácia ratingu, to je e, samozrejme veľmi užitočné. Čím viac informácií majú ľudia, tým je to lepšie. Samozrejme sú tu niektoré zásadné otázky medzi vzťahom, o vzťahu medzi ochranou údajov a inováciami teda otázka e, toho, ako sa delí táto zodpovednosť. Samozrejme, naša platforma obdobne majú svoj podiel zodpovednosti, ale aj jednotlivci majú možnosť rozhodnúť sa, či umožňuje nejakej e, aplikácii využívať svoje údaje. To je zodpovednosť jednotlivca. Aj ostatné aplikácie tiež majú svoj podiel e, zodpovednosti. British, Cambridge Analytica je to britská spoločnosť, ktorá podlieha regulácii a samozrejme uvítame akékoľvek e, opatrenia, ktoré zabezpečujú plnenie e, všetkých týchto povinností. Musíme mať celý reťazec e, zodpovedností. Aj firmy musia si počínať zodpovedne jednotlivci. Je to veľmi dôležitá oblasť na ďalšiu diskusiu. Ďalej, druhá vec, mapovanie algoritmov Domnívam sa, že sme v začiatkoch, snažíme sa byť transparentní, Máme blog, ktorý vysvetľuje fungovanie našich algoritmov, ale mnohí ľudia stále tomu nerozumejú. To znamená, že e, to naznačuje, že máme ešte pred sebou určitý kus práce. A za ustanovenie o autorskom e, práve Samozrejme, naša zodpovednosť sa týka aj ľudí, ktorí sú majiteľmi určitých mm, práv duševného vlastníctva e, na strane druhej ako internetová spoločnosť sme opatrní E, pokiaľ ide o, možné iniciatívy, ktoré skomplikujú interakciu medzi ľuďmi e, e, na internete. Samozrejme, vy to musíte urobiť správne, aby ste našli správnu rovnováhu. Ďalšia poslankyňa. Musím povedať, že vaša odpoveď na otázku pána Rubicha ma sklamala určitým spôsobom. Napríklad ja som výrobca textilných výrobkov a da, predávam vám kabát a hovorím, že vy ste zodpovední za analýzu e, e chemického zloženia týchto materiálu. A takisto e, vaši zamestnanci e, by nemali znižovať naše údaje, tvrdíte, že nás chránite, ale ja neviem, či vaše zmluvy obsahujú takéto ustanovenia. Na ďalej, ja už som dlhodobou používateľkou Facebooku, ale ja nepocítujem e, žiadne zlepšenie. Zablokujem nejakého e, používateľa a ten sa objavuje znova a znova. Takže čo robíte v takomto prípade? E, hovoríte, že sa snažíte obmedziť fejkové správy a aké percento takýchto správ sa snažíte vymazať, zamedziť? chcem povedať jednoznačne. E, uvedomujeme si, že máme svoje povinnosti a e, na internete e, pozorujem určitú snahu negovať svoje povinnosti. Ja to nespochybneme musíme sa vážne voči tomu postaviť. Ale beriem to tak, že je to skutočná diskusia o inováciách. Pokiaľ E, e, celá zodpovednosť je na našej strane. Mali by sme to e, uzavrieť a nešíriť to ďalej. Na druhej strane je tu tlak, aby sme zvyšovali interoperabilitu, aby sme prispôsobovali sa trhu. Je tu určité pnutie, treba to nejakým spôsobom riešiť. Nepochybne musíme sa hopiť svoje zodpovednosti, ale nemôžeme ponechať systém len tak, aby e, e, e, ho niekto zneužil. Potom to bude mať vážne dôsledky aj pre nás. Treba hľadať tú správnu rovnováhu. Samozrejme, to, čo sa stalo v minulosti, nie je to správne, ale treba debatovať o tom, ako to robiť správne do budúcnosti. Pokiaľ ide o blokovanie, mrzí ma, keď vo vašom prípade sa to neosvedčilo ale v otázke fejkových správ e, sme zabranili e, založeniu asi pol miliardy fejkových e, účtov na Facebooku. Som presvedčený, že vďaka použitiu technológií a umelej inteligencie budeme mať ešte lepšie výsledky a je samozrejme nie v našom záujme, aby ste bola sklamaná z našich služeb. Takže je tu určitá súťaž medzi nami a ľuďmi, ktorí sa snažia zneužiť systém a musíme zvíťaziť e, e, v tomto e, zbrojni. Ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa vrátil k otázke biznis modelu Facebooku. Facebooku, ale aj ďalších platform. Prípad spoločnosti Cambridge Analytica poukázal na to, že e, systém nie je dokonalý a som rád, že dnes hovoríme aj o transparentnosti. Chcel by som e, pripomenúť, že e, hovoríme o bezplatne poskytovaných službách, ale za to platíme údajmi, aj údajmi pre podnikateľskú sféru. v svetle určitých obmedzení, ktoré ovplyvňa aj ekonomickú výnosnosť systému, ako to budete riešiť? Pretože používateľ by mal dôverovať systému bez výhrad a chcel by som vedieť, či plánujete e, znašať e, aj určité straty v tejto súvislosti? Začnem e, od poslednej otázky. Dôvera je nevyhnutná. Uvedomujem si, že počas posledných mesiacov to bolo zložité, zložité získať dôveru ľudí, to je problém. Z časti sme na to reagovali tak, aby sme investovali do toho, čo sme mali urobiť skôr Napríklad zvýšili sme počet pracovníkov, e, ktorí sa venujú bezpečnosti z 10 na 20 tisíc. A určite to e, ovplyvní našu získovosť. Povedali sme o tom jasne trhu, pretože musíme investovať viac do bezpečnosti a získanie späť dôvery. Pokiaľ ide o celkový e, biznis model, musím jednoznačne povedať, že podľa nás model eh, založený na reklame sa osvedčil pre internet. Nejde o to, že predávame údaje. Ide o to, že v podstate predávame reklamný priestor na základe údajov. A podľa nás eh, je to tak správne. Zvyčajne vidíte reklamu, ktorá je pre vás relevantná. Ak e, e, rade bicyklujete, žijete v Miláne, e, ukážeme vám reklamu príslušného obchodu v Miláne a nie niekde úplne inde. Takže je tu snaha zabezpečiť rovnováhu medzi efektívnou, kvalitnou reklamou na základe informácií, ale nejde tu o predaj údajov, nepredávame to tretím e, e, stranám, ale poskytujeme informovanú reklamu. A sú tu aj ďalšie veci, ktoré vo všeobecnosti sú k spokojnosti používateľov. Ďakujem. Pán Schaffhauser. Ďakujem pekne. Ja nie som na žiadnej sociálnej sieti. Ja nepoužívam ani Facebook, ale mám Facebook a používam Google a nedávno Linkin ma požiadal, aby som sa pridal a ukázali mi tam viaceré osoby, s ktorými už teda ja spolupracujem. To sú také dôverné informácie. Kto predal tieto informácie? Druhá otázka, tá sa týka ekonomie, hospodárstva. Údaje patria tým, ktorí ich získajú ja si myslím, že treba sa vymaniť z toho modelu, že sú tu zadarmo údaje. Nie sú zadarmo, mimochodom, pretože žiadajú od vás, e, že za určitých podmienok ich dáte, s ktorými teda súvisí ten, tá služba. Nebolo by lepšie, aby ten, nakoľko teda váš model ekonomicky vychádza z toho, že vám dajú tieto údaje, že teda informácií, minimálne 33 e, občanov sú mladší ako 18 rokov, že by sa to nemalo zablokovať, pokiaľ je o kontrolu detí a že vlastne táto komunita vlastne stanovuje tie pravidlá dôveryhodnosti a fungovania spoločnosti. Je normálne, že jedna osoba má takúto jednu veľkú moc ako e, v našej spoločnosti? Prvá otázka. Stalo sa celkom bežné a nebudem hovoriť e, o, konkrétne o tom, ako to robia iné služby. Ale ja už nejaký čas pôsobím vo Facebooku a kedysi sme boli službou, ktorá bola založená na veľkých počítačoch a teraz e, do väčšej miery na mobilných zariadeniach. A Samozrejme, v minulosti mm, budovanie týchto služieb bolo podstatne náročnejšie. Teraz, mm, keď máme mobilný svet, je mm, bežná vec, že všetky aplikácie sa pýtajú na prístup k e, vašim kontaktným osobom, aby informácie boli relevantné. E, ľudia sa na to pýtajú, ale e, to v podstate znamená, že vybudovanie novej sociálnej siete je zjednodušené tým, že sa využívajú už existujúce kontakty a niektorých ľudí e, to prekvapuje a pre nás e, ako poskytovateľov služieb je dôležité, aby sme boli na tej správnej strane, ale na druhej strane e, ľudia musia si uvedomiť, že aplikácie si navzájom vymeniajú údaje o kontaktných osobách. Na druhej strane ľudia sú stále náročnejší, E, veľmi dobre si uvedomujú hodnotu svojich údajov, e, vedia, že existujú viaceré aplikácie a mm, sú nároční, pokiaľ ide využívanie údajov. Neviem, kam sa dostaneme, ale trend je očividný. Ľudia si uvedomujú, že e, ich údaje sú hodnotné a snažia sa nájsť najvýhodnejšiu oblasť aplikáciu. A ešte jedna otázka na zodpovedanie Pekné večer všetkým, ďakujem pekne. Ako ste veľmi dobre vysvetlili, e, profilovanie je akceptovateľným e, bizným nástrojom, ktorý sa používa v viacerých odvetviach. Ale e, Európska únie určitým spôsobom sa snaží zvrátiť výsledky referenda v Británii. Ale mohli by ste, prosím vás, E, spomenúť e, e, organizácie UK Remain, ktoré využívajú vaše služby. Môžete potvrdiť, aké prostriedky sa vynaložili na Facebooku na účel zabezpečenie zotrvania Británie. Či Európska únia využívala Facebook na tento účel a je to organizácia, ktorú financuje George Soros a, a, a s hodnotou 17 miliónov chce zvrátiť výsledky referenda. Máte nejaké informácie o tom, že a jeho organizácia využíva na tento účel Facebook? Veľmi správne ste e, povedali, že budem potrebovať e, e, urobiť určitý prieskum, aby som to zodpovedal. Počas referenda o Brexite obe strany sporu využívali našu platformu, to nebolo jednostranné a, a jedna aj druhá strana veľmi aktívne e, si počínali na našej platforme. A, e, to bola organická aktivita, bežní ľudia sa navzájom komunikovali a e, samozrejme boli tu aj určité aktivity, ktoré platila jedna aj druhá strana. Ale čo bolo naozaj zaujímavé, bolo to, že ľudia, ktorí, bežní ľudia, ktorí využívali, využívali našu platformu, e, e, sa sporili o tom, či je výhodnejšie zostať alebo vystúpiť. A je to e, veľmi užitočné z hľadiska demokratického procesu. Ako napokon zahlasovali, to je ich vec, ale nie naša. Ale chceme, aby táto platforma sa používala na účely E, diskusie. Ďakujem pekne za zodpovedanie všetkých otázok. Poprosím vás, aby ste neodchádzali, pokiaľ je to len trocha možné. A teraz posledná časť vypočutia. Vypočujeme e, e, komisárov, ktorých portfólio má dočinenie s týmito otázkami. Je dôležité, aby nás informovali o tom, čo hodlá urobiť komisia, aby zaistila dodržovania a rešpektovania e, legislatívy únie na ochranu údajov. E, takže slovo odovzdávam jednotlivým komisárom pre každému na 5 minút a potom budeme zodpovedať otázky bežnou formou. Žiaľ, pán Timmermans nemohol dnes prísť. E, je nám to ľúto pretože e, títo škandály sa dotýkajú viacerých e, e, e, aspektov základných práv, ale predpokladáme, že inokedy bude môcť prísť a zodpovedať tieto otázky. Ako prvý vystupí podpredseda ANZIP, takže máte slovo, máte k dispozícii 5 minút. Ďakujem. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni. Údaje sú dôležité pre našu spoločnosť, musia sa pohybovať voľne, ale zároveň musí aj tento proces prebiehať bezpečne. Dobre, dátové hospodárstvo funguje iba, ak je tu dôvera, ten najnovší prípad Cambridge Analytica, ľudia majú pocit, že ich e, privátna sféra bola porušená, že ich digitálne profily boli zneužité a keď je takáto dôvera narušená, tak digitálne hospodárstvo vlastne má problém pokrok, pokračovať. Facebook e, a Cambridge Analytica škandál poukázali na to, že ten silný rámec, pokiaľ ide o ochranu osobných útokov, je veľmi potrebný. Preto nie je hazardom, ak stále viac aktérov poukazujú na to, ako európske predpisy majú stanoviť štandardy. Nové pravidlá o ochrane údajov sa sústredia na to, aby firmy boli zodpovednejšie, dôslednejšie v nakladaní s tými údajmi o nás. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov takisto posilňuje úlohu národných úradov pre ochranu Národných úradov pre ochranu údajov. Ale ďalšia dôležitá súčasť tohto, tejto mozaiky sa momentálne iba pripravuje. Týka sa nedostatku transparentnosti a kontroly zo strany používateľa, pokiaľ ide o cookies a podobné technologice, pokiaľ ide o sledovanie spôsobu správania sa užívateľov online. jednotlivé lajky a označenia reakcie užívateľov na internete, to sa využíva, spracúva, analizuje do takej miery, do akej sa to doposiaľ nikdy nerobilo. Či už nakupovanie novým spôsobom, alebo využívanie telefónov, alebo surfovanie na sieti, tieto digitálne stopy sa systematicky zbierajú a to všade. A toto sa vlastne deje, príliš často bez toho, že by užívateľia boli rozumným spôsobom informovaní vopred. A to už nehovorím ani o tom, že by sa od nich bolo treba vyžiadať e, schválenie. Na to, aby sa takáto dôvera vybudovala a ponechala, potrebujeme dodržiavať dve základné, dva základné princípy. Transparentnosť ohľadne sledovania týchto postupov a takisto zabezpečenie užívateľov a ich kontroly nad tými informáciami o nich. Komisijný návrh, pokiaľ ide o nariadenie o elektronickom súkrom, ochrane súkromných údajov, je presne to, čo vychádza z týchto dvoch princípov. Dá to užívateľom väčšiu kontrolu ohľadne toho, kto sa dostane na ich telefóny, počítače alebo tablety, pretože tuto častokrát sú obsiahnuté práve veľmi citlivé a súkromné informácie. Takisto s užívateľom to dá ľahší prístup a lepšie informácie o nastavení browserov, ktoré využívajú prehliadačov, aby mohli zalepšiť zlepšenie transparentnosti, pokiaľ ide o spotrebiteľské voľby. V neposlednom rade túto konf- táto dôvera pôjde nad rámec internetových služieb napríklad pokiaľ ide Internet for Voice alebo video rozhovory. Takisto by som chcel povedať ešte pár slov, pokiaľ ide o online nové platformy. A, a ten ohľadne toho spôsobu, ktorý sme predložili. Online nové platformy ponúkajú e, úžasnú dôslednosť, pokiaľ ide o prístup k cezhraničným trhom spotrebiteľov a vlastne využívajú sa na rámci interfejsu pre, v mil, zo strany miliónov úspe, úspešných firiem. Zároveň európske podniky nemôžu využiť celý potenciál online platforme, platformového hospodárstva a máme dôkazy, že takmer jeden z dvoch podnikových e, e užívateľov alebo tých, čo podnikajú, zažili nekalú hospodárskú súťaž v tejto oblasti. Návrh komisie, pokiaľ ide podpora férovosti a transparentnosti pre E, služby, ktoré sa týkajú onlineových služieb pre podniky. Týmto chceme zabezpečiť zdravší ekosystém onlineový pre všetky. Zároveň tak väčšie ako aj menšie platformy, ako aj ich užívateľia musia e, využívať ten regulačný rámec, ktorý má za cieľ zvýšiť dôveru v digitálne hospodárstvo. Na záver, Spoločne pracujeme na tom, aby sme zabezpečili správny regulačný rámec, ktorý by fungoval, aby zabezpečil našu obozretnosť a spoluprácu na to, aby sme dosiahli prekvitajúce digitálne hospodárstvo, na to, aby sme všetci z toho mali osoch. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážený pán podpredsed. Ďalším rečníkom je pani komisárka Jourová, zodpovedná za ochranu spotrebiteľa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážení poslanci, poslankyne. Ja ocenujem to, že ste zorganizovali viaceré vypočutia po, tých, po tom škandále Facebook Cambridge Analytica. Ako hovorím, poukazuje to na to, že ochrana údajov ide nad rámec hraníc o ochrane údajov. Môže to mať dopad aj na naše demokratické štáty a voľby. Keď sme tu mali ten škandál, tak ja som bola vo Washingtone a hneď som sa stretla s orgánom, ktorý zabezpečuje dodržiavanie pravidel v tejto oblasti Spojených štátoch amerických. Oznámili, že hneď začali vyšetrovanie ohľadne Facebooku, potom spolu s kolegami sme sa sústredili na dve veci. Jedna z nich bola tá, že sme urobili väčší nátlak na Facebook, aby spolupracovali, pokiaľ ide o šetrenie, tak v Európskej únii, ako aj v USA. Zabezpečíme transparentnosť, pokiaľ ide o tých, ktorí boli postihnutí medzi spotrebiteľmi a takisto zabezpečiť bolo treba náhradu nápravu. Zároveň máme plnú mieru podporu, pokiaľ ide o šetrenie zo strany európskych úradov, predovšetkým pokiaľ ide o úrad vo Veľkej Británii, Information Commissioner's Office ICO. Ja sama som bola v opakovanom kontakte s predstaviteľmi Facebooku a takisto som previdelne sa zhovárala aj s predsedom Rady pre ochranu údajov a takisto aj s predsedom ICO budeme naďalej pokračovať v našej snahe, aby sme zabezpečili to, aby sa táto záležitosť doriešila a prešetrila. Ale situácia, o ktorej hovoríme, sa odohrala v roku 2014 a odvtedy sa udiali viaceré veci, dokonca aj Facebook sa zmenil. Už viac ako mesiac máme e eh, GDPR, ktoré sa uplatňuje v celej Európe. To znamená, ako toto tzv. GDPR pomôže v situácii ako teda tá, o ktorej tu momentálne hovoríme. GDPR modifikuje, aktualizuje pravidlá o ochrane údajov v rámci Európy, aby bola Európa pripravená na digitálny vek. GDPR dáva tú kontrolu nad osobnými údajmi ľuďom. Napríklad súhlas v rámci GDPR musí byť e, vykonaný jasným spôsobom a nemôže to byť urobené na základe podmienok, ktoré nikto nikdy nečíta. A na základe informácií, ktoré sú k dispozícii, vidím, že ide tu momentálne o to, že treba zabezpečiť tento súhlas zo strany spotrebiteľov, čo prinieslo Facebook, Facebook do problémov. Napríklad tretej strany, ako napríklad stránka doktora Kokana, môžu mať prístup k údajom. GDPR posilňuje úlohu orgánov pre ochranu údajov v jednotlivých krajinách a dáva im právomoci na to, aby tieto uvalovali pokuty. Ale takisto pracujeme aj s orgánmi pre ochranu spotrebiteľov, na to sme revidovali podmienky v Facebooku. Napríklad Cambridge Analytica, ten škandál pokázal na to, aby operátori v oblasti sociálnych médií zabezpečovali väčšiu transparentnosť ohľadne ich výrobkov. Platformy musia napríklad objasniť, či spolupracujú alebo nespolupracujú s tretimi stranami, aký, môže mať ten, aký toto môže mať dopad na spotrebiteľov. A tie štandardné podmienky, s ktorými všetci súhlasíme predtým, než vstúpime ako užívateľ na tieto platformy, toto by nemalo jednoducho e, dať zároveň aj súhlas pre využívanie údajov pre, tre, zo strany tretich strán. Je dôležité, aby sme mali túto diskusiu pokiaľ ide o účasť sociálnych médií vo voľbách. Pre, ako som už povedala, nie je tu pre mňa iba o ochranu údajov, takže čo sa teda momentálne deje a čo urobíme. My momentálne čakáme na to, aby, sa, aby sme mali výsledky z vyšetrovania tohoto. Výbor Libe bol informovaný ohľadne pokroku práce zo strany ICO, tak ako Elizabeth Denham o tom informovala 1. júna, tu bola, ja takisto som v kontakte s predstaviteľom, s pani Andreanovou Jelinekou, ktorá takisto bola v tomto výbore na poslednom vypočutí. Všetky úrady pre ochranu údajov v Európskej únii sa rozhodli, že budú mať špeciálnu pracovnú skupinu, ktorá sa bude venovať ochrane údajov a sociálnym médiám, to znamená, netýka sa to iba Facebooku a preto ja podporujem takúto koordinovanú reakciu zo strany jednotlivých orgánov, aby spolupracovali a to v kontexte novozriadeného európskeho eh, Európskej rady pre ochranu údajov. To vlastne je tá myšlienka, ktorá súvisí s GDPR a ja sa teším, že to už konečne funguje. Takisto musíme riešiť aj onlineové výzvy, ktoré sa týkajú volieb, ktoré budeme mať pred sebou. Máme tu palčivé otázky, ako napríklad politická reklama onlineová, transparentnosť, rovnaký prístup k onlineovým médiám a ochrana údajov. Toto nemôže byť zvažované osve. Môžem pokračovať ešte? Ste ochotní a pripravení, alebo či už ma chcete zastaviť? Ešte mám minútu? Dobre, ďakujem. Takže všetky kompetentné úrady preto musia spojiť svoje síly na to, aby monitorovali hrozby a sledovali existujúce pravidlá na to, aby zabezpečili férové elektorálne voľby v e Európe. Táto vzájomná pomoc musí viesť k lepšej detekcii problémov a ku koordinovanejšie uplatňovaniu jednotlivých pravidel a lepšej identifikácii tých vákú a nedostatkov, ktoré tu máme, ako aj ich riešeniu ak iba jedny voľby, ak je tu riziko, že bude manipulácia iba v jednej krajine, toto jednoducho má dopad na celú úniu. Preto musíme zlepšiť našu spoluprácu, pokiaľ ide o tieto témy, a to na celoeurópskej úrovni. Takže ja som pripravená reagovať. Ďakujem. Uh, Ďakujem a teraz posledný rečník, komisár King, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja sa v rámci môjho portfólia sústredím na tri veci. Dezinformácie online, výzvy, pokiaľ ide bezpečnosť pri voľbách, už to bolo spomenuté. A tretie vec, obsah. Takže ja si myslím, že všetci súhlasíme s tým, že dezinformácie, fake news môžu byť veľkým rizikom pre bezpečnosť a stabilitu našich spoločností. Preto komisia minulého, minulý apríl predložila balíček opatrení v rámci našho v rámci našho komunike ohľadne podpory transparentnosti, vystupovateľnosti a zodpovednosti. My musíme posilniť legitímnosť, pokiaľ ide o zdroj informácie, takisto musíme podporovať aj kritické zmýšľanie. Preto naše návrhy obsahujú napríklad podporu e, nezávislej kontroly, takisto stimuly, ktoré budú podporovať e, gramotnosť e, internetovú. Pokiaľ ide o dezinformácie a riešenie tohto problému, to si vyžaduje reakciu zo strany týchto platform. Tak ako povedal Lord Allen, Facebook je jedna z tých platform, ktorá momentálne rieši tento problém s dezinformáciami a vidíme, že už táto spolupráca prináša spoločné výsledky, alebo musí čo možno najskôr. Sú to ďalšie veci, napríklad pokiaľ ide o, o možnosti politickej eh, politické reklamy. Takisto treba zrušiť zisky, ktoré z toho plynú. Takisto sponzorovaný obsah musí byť označený ako taký a treba povedať, že kto za takýto obsah platí, pretože spotrebitelia majú právo aj potrebu poukázať, mať informácie o tom, že kto získava na tom, že oni niečo pozerajú. Treba skutočne byť veľmi obozretný. Takisto sa musíme viac snažiť, pokiaľ ide o identifikovať tie nelegálne negatívne e, účty, takisto roboty nemôžu byť prezentované ako majiteľia účtov a takisto treba e, poukázať na alternatívne informácie, pokiaľ ide o tie fake news. Takisto chceme, aby tieto platformy spolupracovali. Facebook je už v súčasti, je už súčasťou tejto spolupráce. Máme tu, máme tu opatrenia, ktoré by mali priniesť výsledky do konca októbra. A napríklad minulý týždeň rada opätovne poukázala na dôležitosť riešenia týchto víziev šírenia fake news. Ďalšia vec, ktorú by som chcel riešiť, to je bezpečnosť pri voľbách. Poukázala na to aj pani Jourová. A tak ako povedal Lord Allen, ja si myslím, že sa to pokiaľ ide o voľby, tak tam sú útoky v dvojakej formy, útoky na systémy a útoky zo strany tých, ktorí chcú manipulovať e, správanie sa. Prvá kategória je, že musíme zabezpečiť lepšiu kontrolu bezpečnosti systémov a chceme aktívne spolupracovať s, priemysel, s priemyslom, pokiaľ ide zlepšovanie počítačovej bezpečnosti, budeme spolupracovať s členskými štátmi, aby sme mali spoločné usmernenia, pokiaľ ide o kontext NIS skupiny pre spoluprácu by sme zabezpečili to, aby celý ten cyklus volie bol ubránený pred takýmito útokmi. Ale ďalší zdroj útokov je taký jemnejší a je oveľa horší, pretože sa snaží manipulovať správanie sa voličov a toto môžu byť haky alebo líky, ktoré môžu meniť verejnú mienku, fake news alebo takisto aj zneužívanie targ- zacielených messageov, ktoré môžu jednoducho ob- ktoré idú priamo k spotrebiteľom, a o tom sa to už teda hovorilo dnes, povedali to viacerí. Zo so strany komisie chceme pomôcť členským štátom, aby tieto boli čo možno najrobustnejšie, pokiaľ ide o riešenie týchto problémov. Budeme mať e, celú paletu zasadnutí v priebehu zvyšku roka. Budeme tu mať zasadnutie na vysokej úrovni koncom októbra, kde sa budeme sústrediť práve na tieto otázky bezpečnosti pri voľbách. Potom tu budeme mať ešte kolokvium na vysokej úrovni, to bude v novembri, kde budeme mať ešte širšiu paletu krajín a expertov, ktorí sa tam zúčastnia. Ešte raz, potrebujem podporu zo strany týchto platform, ak máme zaznamenať nejaký pokrok v týchto oblastiach. Napríklad, čo bude veľmi dôležité, je to, aby sme lepšie pochopili potenciál, potenciálny dopad, pokiaľ ide o vmiešavanie sa do volieb. Ja vieme, že to je problém, ale skutočne musíme tento problém riešiť. Na to, aby sa nám to podarilo, bolo by skutočne dobré, aby platformy, rovnako ako Facebook, mohli poskytnúť eh, pri neutrálnym odborníkom oveľa väčšiemu množstvu údajov. Nie osobným, ale pokiaľ ide o politické, eh, politickú reklamu, cielenú reklamu a tak ďalej a tak ďalej. A s tým súvisí aj otázka využívania údajov bolo by skutočne dobre, ak by sme mohli tú diskusiu posunúť ďalej ohľadne tej potreby, pokiaľ ide o jasnejšie pravidla, pokiaľ ide o predávanie a využívanie takýchto údajov v kontexte volieb. Alebo teda aspoň ako minimum, pokiaľ ide o pravidla týkajúce sa väčšej transparentnosti ohľadne takýchto úprav. Ja si myslím, že tu je veľa výzviev, chceme to riešiť a to na dobrovoľnej báze do takej miere, ako sa to dá, ale vyhradzujeme si právo, aby sme zvážili naše možnosti, ak jednoducho nezaznamenáme dostatočný pokrok. A ešte posledná vec, pokiaľ ide o teroristický obsah, Európska rada, to ste istotne videli, uvítala zámysel komisie, že odprezentuje legislatívny návrat, aby sa zlepšila detekcia a odstraňovanie nelegálnych teroristických obsahov. My toto budeme pokračovať ďalej a dúfam, že budeme mať úzkú spoluprácu s platformami ako Facebook. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, takže skutočne s časom nám to dobre sedí. Lord, chcete sa k tomu vyjadriť? Ešte by som niečo doobjasnil. Komisár King pokiaľ ide tú, tú komisiu výskumnú, ktorú my zriadujeme, tá je urobená tu na to, aby sme bezpečne s týmito nezávislými expertami si vymeniali informácie. Budú to ľudia z akademického prostredia aj tu v Európe. Chceme, aby to bolo globálne, nezávislé, zároveň to má poskytnúť priestor, kde budeme môcť bezpečne tieto údaje poskytovať. Neviem, ako to chcete zorganizovať, ale takisto dúfam teda, že si uvedomíte, že v minulosti sme tu mali také názory, ktoré pokázali na to, že aby, sme, aby ste boli otvorenejší, pokiaľ ide o týchto nezávislých e, odborníkov. Preto sú tieto e, rozhovory mimoriadne zaujímavé a výskumné e, kritériá samotné budú veľmi otvorené. Ďakujeme veľmi pekne a teraz prichádzame k poslednému kolu otázok. Platia tie isté pravidlá. Jedna minúta, dve minúty a iba jedinú osobu treba osloviť. Začínam za Libe, výbor pre e, základné práva, pani komisárka Jourová, GDPR, keď vstúpila do platnosti. Niektoré členské štáty nie celkom sú v súlade s pravidlami GPRS. Rokovania, eh, rada, parlament počiarkli isté vydobitky tejto tohto nadriadenia sú tu aj finančné pokuty pre tých, ktorí zneužívajú súkromné dáta. To bol jedný, jeden z prvkom tohto nariadenia. E, komisia aktívne sleduje, aký vývoj je v aplikácii e, GPR z jednotlivých krajinách a čo robí komisia s tými členskými krajinami, ktorí porušujú európsku legislatívu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Áno, úzko monitorujeme členské štáty a podporujeme ich pri presadzovaní e, GDPR plne. GDPR vstupuje do platnosti a predsa máme ešte 8 členských štátov EÚ, ktoré ešte mu potrebujú viac práce vykonať, aby sa finalizovalo E, presadenie do vnútroštátneho práva a uplatnenie v praxi a ešte stále sú oneskore, v oneskorení tieto členské štáty. Musím však povedať, že GDPR je nariadenie, priamo platí v členských štátoch EÚ a to znamená, že v prípadoch, keď členské štáty porušujú e, GDPR, komisia nebude váhať a e, bude postupovať v rámci konania za porušenie zmluvy. Ako som povedala, komisia ešte stále podporuje tých, ktorí sú v oneskorení pozadu, ale už posudzujeme aj situácie vo všetkých členských štátoch a zvažujeme. Nemám žiadne iné informácie, že by ďalšie členské štáty e, mali problémy a že by bolo treba uvaliť finančné sankcie. sankcie. Nariadenie o ochrane údajov sa e, práve e, začína vstupovať do terénu, do platnosti. Vyhodnocujú sa najvyč, najvyššie rizika, posudzuje sa situácia. A tieto rizika, ak by vyžadovali konkrétne kroky, tak sme na samom začiatku. Neviem zatiaľ o žiadnom prípade, kde by sa dalo naozaj aplikovať zanedbanie a, a sankcie za ITRE a pani Petra. Ďakujem pekne. Ani neviem, že koho z vás troch by som teraz mala osloviť. Možno pravdepodobne pani Jourovú. Ide tu o privilégium smernice e-commerce. Myslím, že máme dobré skúsenosti podľa MOTA, že takisto poštáranie netrestáme za tie obsahy, ktoré šíri, ale platformy majú určitú mieru zodpovednosti. Sú tu určité úvahy zo strany komisie, pokiaľ ide o e-commerce smernicu, aby túto privilégium ručenia bolo zabezpečené, alebo by možno bolo lepšie ísť pod hranicu týchto možností záruky, aby sme tu mali možno nejaké prísnejšie povinnosti, ktoré by platformy mali e, od chvíle, kde napríklad skutočne už majú informácie o škodlivom obsahu, napríklad pokiaľ ide o transparentnosť, spolupráca s úradmi činnými v trestnom konaní, alebo zneužívanie systémov, alebo zavádzanie cenzúry, čo by podľa mňa bolo škodlivé. Ďakujem. Thank you very much for uh, this question. E, ďakujem vám za túto otázku. Podľa smernice e-commerce platí princíp e, obmedzenia zodpovednosti za činnosť. To znamená, že ak je niečo nelegálne natiahnuté na niektoré platformy, a sme za to zodpovední, ale platí aj zásada, podľa ktorej tieto platformy, ktoré zverejnia nelegálne informácie, musia konať. Rád by som povedal, že táto zásada je skutočne dôležitá a týka sa 7 tisíc európskych platformiem. Mnohí ľudia dnes hovorili o slobode vyjadrovania v kontexte návrhov o ktorých tu dnes hovoríme. A naozaj sme objasnili niektoré prepojenia. Obmedzená zodpovednosť za škodu znamená, že tieto platformy musia byť plne zodpovedné za to, čo je zverejňované na týchto platformách, naťahované na platformy. A platformy sa musia zabezpečiť a v prípade pochybností. Jednoducho treba zablokovať určitý obsah, o ktorom je pochybnosť, či je legálny alebo nelegálny. A tu nejde o slobode vyjadrovania alebo porušovanie tejto slobody. Tu nejde o slobodnú spoločnosť v Európe v 21. storočí. Musíme sa vysporiadavať s, tý, s touto zásadou e, zodpovednosti za možnú škodu. Podľa smernice o e-commerce je všeobecné masové monitorovanie zakázané. Takže konáme v špecifických prípadoch, kedy takéto monitorovanie je na mieste, ale treba ochraňovať princíp e, zásady obmedzenej zodpovednosti za škodu. Axel Foss, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel som položiť úplne inú otázku, ale chcem sa vrátiť k e, e, otázke zodpovednosti platformiem. E, treba to sformulovať takým spôsobom, aby v prípade porušenia práva sa platforma brala na zodpovednosť, ale nepokročili sme v trestnoprávnej oblasti veľmi ďaleko. Napríklad detská pornografia, mm, e, nenavisné prejavy, propaganda. E, mm, teda pripúšťame to a až potom, keď na to upozornia, potom sa snažíme niečo robiť E, myslím si, že tento právny systém, e, pokiaľ nebude správne e, postavený, môžeme sa toho vzdať. A ešte na predchádzajúcom vypočutí sme zistili, že nepotrebujeme mať viac práv, ale treba zabezpečiť presadzovanie týchto práv v otázke súkromia, ochrany údajov, v oblasti e, kontroly. Treba zabezpečiť dodržovanie toho, čo sa požaduje. Kto by chcel odpovedať? E, pán podpredseda, nech sa páči. Ďakujem za tieto otázky. Je ľahké povedať, zakažme všetky výroky, ktoré by mohli byť e, nelegálne alebo by mohlo by, mohli byť nenavistnými prejavmi. V Nemecku um, je takýto zákon a v niektorých prípadoch bolo skutočne ťažké rozlíšiť medzi politickými prejavami, prejavmi a nenávistnými prejavmi. Ja som z Estónska. Ako vieme, Estónsko bolo okupované 50 rokov sovietmi, ale vieme, že tieto sovietské orgány efektívne fungovali pri využívaní preventívnych opatrení, akí boli efektívni pri cenzurovaní a skutočne úspešne cenzurovali e, dokonca do tej miery, že sa vytvorila samocenzúra Ľudia sa preventívne cenzoro, cenzurovali už sami, pretože vedeli, že radšej treba byť ticho a nerobiť niektoré veci, aby neboli problémy. Je to ako keby ministerstvo pravdy, ktoré v celom východnom bloku sa snažilo presadiť nejakú jednu pravdu a potom celý východný blok skolaboval. Treba chrániť slobodu prejavu, treba chrániť slobodné prejavy, e, slobodné výpovede a ponechať istý priestor, ak sú pochybnosti, či konkrétna výpoveď by mala byť zablokovaná alebo nie. Musíme si byť absolútne istí, že nič nehovorím o nelegalite, ale hovorím o tom, o čom je pochybnosť ak chceme odstrániť úplne všetko, kde vznikne len tá najmenšia pochybnosť, že by to mohlo byť nelegálne, tak sa vraciame k tomuto konceptu ministerstva pravdy. A nevracajme sa k takémuto konceptu, prosím vás. Nech ľudia využívajú technické výdobytky, e, riešme to, čo treba riešiť, ale verme aj v zdraví rozum, prosím vás. Ďakujeme vám, pani Birgit Sipel, nech sa páči. E, ďakujem, je mi ľúto, ale musím trvať opäť raz na tom, že Facebook otvorene oznámil, že mieni poskytnúť údaje o používateľoch tretej strane a to bolo už nelegálne podľa starých zákonov. A, pán Alan, je mi ľúto, ale nestačí povedať tretej strane, prosím vás, nepoužite tie údaje. Teraz sa prijala dokonca aj GDPR a je to ešte nelegálnejšie takéto kroky. Ale ja chcem otázku pánu komisárovi Ansipovi položiť, ako GDPR a ochrana súkromia v budúcnosti obmedzí tieto platformy digitálne, ktoré mienia používať údaje zo zbieraného považi- používateľov na sociálne profilovanie. Na jednej strane tu tlačíme na určité legislatívne e, tematiky, aby sme ich dokončili do konca nášho volebného obdobia. Na druhej strane, keď hovoríme o ochrane ľudí online, o tom, že ochraňujeme základy našej slobodnej spoločnosti, Zdá sa, že tu sa komisia stáva neochotnejšou otvorene kritizovať členské štáty za zablokovanie smernice i e privacy. Ďakujeme. Ďakujem za otázku. Ako som povedal v úvodnom prejave, skutočne si myslím, že nariadenie o súkromí, elektronickom súkromí alebo súkromí na internete a sociálnych sieťach. Implementácia bola rozdielna v rozličných členských štátoch v roku 2008. To sme videli, takže vidíme, o vidíme že tu máme fragmentarizovanú Európu. Smer- smernica o elektronickom súkromí sa týka operátorov a dôvernosti komunikácie Hovoríme tu o TT, o platformách a nie je tu zaručené, že by tieto platformy komunikovali tak, že im môžeme dnes dôverovať. Ako viete, minulý rok 46 európskych občanov podľa prieskumov verejnej mienky využívali internet a OTT platformy na komunikácie. Minulý rok samotný Objem videohovorov sa zvýšil v Európe o 80 Je to veľmi rýchlo sa rozvíjajúca oblasť, ale dôvernosť, dôverná komunikácia nie je zaručená pri používaní platformiem. Po tretie, operátory telekom, v oblasti telekomunikácie hovoria, že platformy spracovávajú údaje, ktoré majú, že monitorujú údaje, ale že dokážu e, spracovať tie údaje iba keď chcú zlepšiť kvalitu služieb. Takže s nariadením o e, e-privacy hovoríme, že aj tí, čo vedú telekomunikáciu, komunikácie môžu spracovávať a riešiť údaje, ale iba so súhlasom ľudí. Prepačte, pán komisár, ale nevysvetľujte nariadenie e-privacy. Ja som chcela vedieť, prečo nepresadzujete stanovisk, aby sa stanovisko rady dostalo konečne na verejnosť, aby sa uskutočnilo. Ale ja som predsa na to tlačil, bol som to ja, ktorý inicioval tento návrh a dokonca aj dnes tu hovorím za nariadenie e-privacy. Ďakujem. Pani Intvald, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Rád by som zdôraznila otázku pána Axela Vosa. Ja som nepočula na ňu odpoveď. Čo urobila komisia, aby sa presadilo v praxi to, o čom sme hovorili. Komisia tu má jednoducho zodpovednosť dozrieť na to, aby európska legislatíva bola v praxi presadzovaná, aby bola aplikovaná náležitým spôsobom. Ja neviem, čo v tomto komisia urobila. Čo sa týka e, Privacy Shield a o Safe Harbor, e, Cambridge Analytica presunuli údaje do Spojených štátov amerických a to je veľmi dobrý príklad prečo sa tak okúňame e, posunúť tento, túto tematiku o Privacy Shield ďalej. Ak je návrh komisie to, že treba Privacy Shield presadiť, tak potom, čo má Privacy Shield iné, čo Safe Harbor nemal a čo bude v rámci Privacy Shield možné zamedziť, také, čo sa nedalo zamedziť aj tou pôvodnou koncepciou Safe Harbor. E, pán podpredseda, e, vážení páni komisári, pani komisárky. Dnes tu hovoríme o Cambridge Analytica v súvislosti s Facebookom a údajným porušením e, nakladania s údajmi. Áno, takýto, takáto vyčitka je oprávnená, ale nie v tomto kontexte. Máme tu Privacy Shield ako nástroj, Máme tu GDPR, nariadenie GDPR o ochrane údajov. Ako vieme, dnes Facebook sa správa podľa zásad uh, sformulovaných v nariadení GDPR o všeobecnej ochrane údajov. Je mi však ľúto, že musím nahlas povedať, že mám určité pochybnosti. Dnes tu nemáme hovoriť len o Cambridge Analytica a o Facebooku. Potenciálne je toto oveľa širšia téma. Cambridge Analytica použila EPI, aplikačné programy, teda rozhrania, a ako vieme, v dnešnom hospodárstve sú tisícky a tisícky firiem, ktoré využívajú API. A tieto API môžu byť naozaj efektívne pre ľudí, mať na nich skutočný dopad. Ale čo sa stalo z Cambridge Analytica, sa môže stať aj s inými APRs. Aj v... hlbšie to môže ísť, toto porušenie ochrany údajov. Hovoríme o cookies tretej strany. A znova sa musíme vrátiť k nariadeniu o e-privacy, o elektronickom och- o ochrane súkromia na elektronických médiách. Opäť tu navrhujem a nemôžem s tým súhlasiť, že by sme jednoducho e-privacy nepresadzovali dostatočne razantne. Nesúhlasím s, tým, s touto vyčitkou. Vera Jaurová položila otázku, či podľa pravidiel je povolené a má pravdu. Predseda prerušuje rečníka, uplynula jedna minúta a ja mám iba jednu minútu, pýta sa Viera e, Jaurova. Áno, my samozrejme presadzujeme i privacy, je to dôležité pre bezpečie v Európe a naše orgány na presadzovanie práva v praxi volajú po rýchlych riešeniach. Takých rýchlych riešeniach, ktoré rešpektujú základné práva v Európskej únii. Dovolte mi završiť odpoveď o Privacy Shield a Safe Harbor. Facebook a Cambridge Analytica boli pod eh, systémom eh, Safe Harbor a deň potom, čo prepukol tento škandál, som mala osobné stretnutie s komisárom a požiadala som o rýchle vyšetrenie porušenia ochrany údajov pretože to spadalo do Safe Harbor tematiky. To isté som urobila s vecami relevantnými pre Privacy Shield. Ak firma Cambridge Analytica a firma Facebook nie sú v súlade so systémom Privacy Shield a zistí sa to, dokáže sa to, musíme na to reagovať. Ale predovšetkým treba veci vyšetriť z americkej strany a takisto reakcie z americkej strany a práve to sa ja snažím. Pred dvoma týždňami nový komisár pán Čopra mi slúbil, že naozaj rýchlo vyšetrí to, čo je treba. A moje posolstvo k tomuto je jasné. Ak niekoľko firiem poruší podmienky a neexistuje dostatočný privacy shield, tak to znamená, že celý systém treba Eh, napraviť, pretože nie je nepriestrelný. Musíme mať pravidla, podľa ktorých postupovať. Ďakujeme. Pani Monika Makovej, nech sa páči, má slovo. Ďakujem. Možno, že už ste o tom hovorili. V takom prípade mrzí ma to, ale mňa to veľmi znepokojuje. Teda na základe vlastnej skúsenosti. Všetci používame WhatsApp. Vieme, že ho kúpila spoločnosť Facebook. Je to pán Zuckerberg potom, ako e, sa priňala e, e, smernica o ochrane údajov, nemohla som používať WhatsApp, musela som stlačiť tlačidlo Continue a predstavovala som si, že sa objavia takéto možnosti, na ktoré môžem reagovať áno alebo nie, pretože tak si to vyžaduje smernica nie všetky údaje sa, nie všetky aplikácie môžu využívať všetky údaje. Takže musíte to e, spresniť. Potom, ako som pokračovala využívať aplikáciu WhatsApp, e, som teda stlačila niečo I agree, súhlasím. Nemala som možnosť si zvoliť, s čím súhlasím a čím nesúhlasím, pokiaľ ide o moje informácie, informácie ohľadom mňa. Ak e, sa to urobí okamžite po kauze alebo počas kauze. E, no, nie je to vyriešené. Musíme sa stále tomu venovať. Je to do neba volajúce a vaša minúta už vyčerpaná. Mali ste k dispozícii iba jednu minútu na otázku. A ja mám ešte ďalšiu otázku. Mrzí ma, pani kolegyňa? Komu ste adresovali vašu otázku? Neviem. Máme tu niekoho z Facebooku? Nie. Teraz sú otázky na komisiu. Možno, že niekto to bude tlmočiť. Veď teraz diskutujeme o Facebooku, ale my sme si stanovili pravidlá a zdôrazňoval som, že budeme ich striktne dodržovať, vrátane vo vašom prípade, pani komisárka Jourova pravdepodobne. Týka sa to využívania e, údajov používateľov e, Facebooku. Druhá časť hearingu e, je venovaná komisii. Yes, I will be... Áno, budem stručná, lebo je to naozaj otázka skôr na Facebook. ktorý by mohol približiť konkrétne e, záležitosti, podrobnosti, ale pokiaľ ide o všeobecné nariadenie o ochrane údajov, e, to zavádza nové pravidlo, pokiaľ ide e, o to, že informácie pre používateľov údajov musí byť jednoznačné, čo sa týka ochrany údajov a potom používateľia na základe týchto informácií musia dať jednoznačný súhlas s týmito podmienkami a rozsahom spracovania údajov. Ak s tým nesúhlasíte a nechcete sa podrobiť riziku, teda nechcete e, poskytnúť svoje údaje tejto službe, môžete odmietnúť to, ale ak súhlasíte s týmito rizikami, stlačíte pokračovať. To je pomerne jednoznačné. Ospravedlňujem sa, stanovili sme si e, pravidla, musíme ich dodržovať. E, žiaľ, nie. Mrzí ma to, ale nie. Teraz ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Pre nedávno aktivisti v oblasti ochrany súkromie eh, eh, eh, rozbehli kampaň E, po, e, proti Facebooku, pretože nutí ich e, súhlasiť bez alternatívy a to je v rozpore s GDPR. A štúdia Norskej rady spotrebiteľov zverejnená minulý týždeň tiež dospela k názorov, že nové štandardné nastavenie Facebooku poskytujú iba ilúziu kontroly a tlačia spotrebiteľov k tomu, aby sprístupnili maximum údajov pre viaceré e, účely. Otázka ku komisii. Domnievate sa, že takýto postup je v súlade s e, legislatívou únie v oblasti ochrany údajov, najmä pokiaľ ide o princípy e, transparentnosti, obmedzenia účelov, zmysluplného súhlasu a ochrany údajov štandardným spôsobom už v rámci navrhovania systémov. No, čo si o tom myslím, môže byť dôležité a e, zaujímavé, ale napokon e, musím povedať, že práve kontrolné orgány e, musia e, porovnať e, to, čo sa deje a čo si vyžaduje legislatíva. E, E, to znamená, že potrebujeme vedieť, ako to vyzeralo pred e, nadobudnutím účinnosti GDPR a neskôr a potom kontrolné orgány môžu dospieť k názoru, že treba e, rozbehnúť konanie a potrestať príslušné firmy. Nechcela by som prejudikovať konkrétny prípad, pretože neprislúcha to komisii. Ďakujem. Mám otázku zrejme na pána komisára Ancita. E, nariadenia i privacy e, e, i súkromia a postoj rady. Domnievate sa, že rada si uvedomujeme závažnosť úpravy i súkromie. Či sa snažíte o nejaký pokrok, alebo ponechali ste na 28 členských štátov, ktoré prípadne ponechajú to tak, ako to je, nebudú chcieť sa pohnúť E, vieme, že táto kauza a odhalenie toho, že Facebook naďalej e, zdieľa e, údaje o používateľov napríklad s výrobcami mobilných zariadení z Číny, to všetko vzbudzuje veľké obavy, pokiaľ ide o súkromie na internete. Najmä práva na to, aby vás nejako neuznižovali pri sledovaní rôzne spoločnosti. Teda napríklad, akú reklamu počúvate, alebo sledujú e, všetko, čo robíte, aby na, zhromazili čo najviac e, údajov. Či rada e, naozaj si uvedomuje, nakoľko sú ľudia nahnevaní, alebo domnievate sa, že aj my by sme mali trošku pridať? Ďakujem. Zúčastnil som sa rady zasadnutia Rady pre konkurenciu schopnosť pre hospodárskú súťaž a musím povedať, že tam nebol jednoznačný postoj a to ma neprekvapuje. Je tu jednoznačný postoj, že potrebujeme zosoladený prístup, takisto, že máme rešpektovať e, e, stanovisko 92% občanov, ktorí e, sa dožadujú dôvernosti komunikácií a keď hovoríme o platformách. Avšak chýba tu jednoznačný jednomyselný postoj v otázke technického zabezpečenia. Napríklad existujú viaceré názory ohľadom spracovania metadát, ako riešiť problematiku cookies, súkromie, E, ako štandardné nastavenie alebo určité prednastavenia v browseroch. Existujú viaceré odlišné názory a mnohí rečníci tvrdili, že existuje určitá panika v oblasti ochrany e, údajov. Všetci e, vraj sa rozprávajú o pokútach, o tom, že treba zaplatiť 20 miliónov eur v prípade nedodržania pravidel, pravidel niektoré telekomunikačné telekomunikační operátori sa nazdávajú, že e, teraz, keď máme všeobecné nariadenie a ochrany údajov, nepotrebujeme nič iné, čo je veľká chyba. Podľa smernice i e privacy telekomunikačné spoločnosti nesmú spracovať údaje, ktoré majú k dispozícii a nesmú ich e, speňažovať. Môžu spracovať údaje len na účely skvalitenia vlastných služieb. E, tvrdí sa, že nie všetky e, citlivé údaje sa môžu spracovávať, ale ako rozlišiť citlivé a necitlivé údaje. Chápem, že môj čas vypršal, ale Samozrejme, pracujeme aj s tým návrhom e, smernice e, o i súkromí, pretože potrebuje to naše občania. Ďakujem pekne. A teraz Paul Rubich. Veľmi pekne ďakujem za túto možnosť viesť túto výmenu názorov. E, je to hodnotenie technických e, možností v Európskom parlamente, ale e, otázka e, štandardného zabudovania bola vypracovaná pre európske inštitúcie. Máme tu komisárov, ktoré sú vecne kompetentní, ale sú tu aj ďalšie rezorty, napríklad výskup alebo Eh, hospodárskú súťaž, či eh, je tu dostatočná eh, komunikácia vo vnútri komisie, ako sa analizujú výsledky výskupom, či máte kontakty s výskumnými strediskami, ďalšími agentúrami v Európskom parlamente. Máme určité skupiny, na ktorých diskutujeme o týchto témach, či aj v komisii zo strany predsedu Junckera e, e, e, existuje nejaká stratégia intenzívnejšie analyzovať to spolu s vedcami alebo výskumníkmi. Pán podpredseda komisie. Možno, že niektoré otázky by mali smerovať na pána komisára Kinga. Nuž, ďakujem veľmi pekne. My pripravujeme určité uh, návrhy e, a na to potrebujeme e, podrobné hodnotenie vplyvov a je dobre vychádzať z e, vedeckých podkladov. Som rád, že tento že komisia navrhla viac vynakladať prostriedkov na výskum aj vývoj. Keď hovoríme o ďalšom viacročnom finančnom rámci, aj toho to sa týka a je tu snaha e, zvýšiť investície e, e, do digitálnych otázok. Pred niekoľkými rokmi sa navrhlo, aby sa vynaložilo 9 miliard eur na mechanizmus prepojenia Európy. Potom členské štáty chceli dostať tieto prostriedky do národných obálok na digitálnu agendu zostala iba trochu viac ako 1 miliarda. To nestačilo. Teraz eh, situácia eh, bude odlišná. Eh, v digitálnej Európe budeme mať 9,99 miliard, ak Rada a parlament to podporí. Prepojenie Európy 3 miliardy a dúfame, že z horizontu Fondu na vývoj a výskum namiesto 13 miliard dostaneme o niečo viac, asi 15, aspoň 15, pretože v súlade s našim návrhom sa to zvýši zo 70 na 100 miliard eur. A investície do výskumu a vývoja sú nepochybne potrebné Ďakujem pekne. Virginie Rozier. Ďakujem pekne. Moja otázka sa týka pani Jourovej. Počas tých prvých vypočutí v rámci nášho výboru sme tu počuli viaceré e, informácie ohľadne tých hrozi, hrozbách, e, ktoré vlastne zažil, e, pokiaľ ide o útoky zo strany Facebooku, e, zatvorili jeho útok na Instagrame, zastrašovali ho a takisto aj britskí žurnalisti, ktorí sa zmobilizovali v tejto téme. Ja ako spravdakňa, pokiaľ ide o ochranu whistleblowerov, v tom texte, ktorý sme tu mali, máme tu sankcie, pokiaľ ide o postupy, ale tu nejde o štandardný, o štandardný vzťah, iba ak by tu bola výnimka toho teda, že e, e by išlo o zneužívanie. Takže moja otázka pre komisiu je, aké môže byť riešenie, ktoré sa tu navrhuje na to, aby tie médiá, ktoré môžu byť monopol, monopolné, aby takto nevyužívali arbitrárne cenzúru a represálie proti niekomu, kto vyjaví informácie, ktoré sú vo všeobecnom záujme. Či môžete urobiť nejaké kroky, ktoré by komisia mohla navrhnúť v tejto oblasti? Ďakujem pekne. My vieme, že komisia začala platformu a toto je situácia, ktorá sa týka práve toho, čo ste tu popísali. Niektoré z tých zmien, pokiaľ ide o podmienky, bez toho, že by tu bol a informovanosť dopredu. To je častokrát normálne. My navrhujeme teda minimálne 15 dní, pokiaľ ide o tie platformy, ktoré sa teda týkajú možnosti reakcie na to, že tu bude nejaká zmena podmienok. To znamená zoznamy produktov. Pán predseda, prepáčte, ale my tu hovoríme o slobode vyjadrovania sa. My nehovoríme o zmene podmienok, ktoré máme v zmluvách. Máme situáciu v Európe, ktorá je znepokojujúca. Musím povedať, že bola som napríklad pred domom pána Kuciaka na Slovensku a takisto aj nad hrobom maltskej žurnalistky na Malte. A vlastne tá prvá vec, ktorú musíme povedať všetci, že je to netolerovateľné, že žurnalistov takto vraždia a je netolerovateľné to, že vraždy voči žurnalistom podporujú možnosť snáď ešte aj politici, pretože ja si myslím, že tu sú viaceré prípady, kde jednoducho politici kriticky vlastne sa vyjadrili voči žurnalistom, ako keby v podstate povolili takéto násilie a toto vlastne e, sa týka žurnalistov, ktorí pracujú pre súkromné ako aj pre eh, štátne médiá, čo my zabezpečujeme transparentnosť financovania a nezávislosť verejných médií, to je prvá vec. A druhá vec, zabezpečenie plnej miery slobody pre nezávislé médiá. To je zóna, kde by jednoducho nemala byť žiadna cenzúra dovolená. A potom ešte online svet, kde každý občan môže byť žurnalistom. A preto to spomenul aj pán Anci, preto my obhajujeme svet online nových médií je to vlastne miesto slobody vyjadrovania sa. Všetky tieto veci musia byť zabezpečené zo strany medzinárodného práva, pretože vo svete legislatívy Európska únia nie je dostatočne e, nie je dostatočne vyzbrojená na to, aby sa s týmto vysporiadala. My podporujeme, aby členské štáty riešili túto otázku Ako povedal môj kolega pán King, tento rok v novembri zorganizujeme kolokvium o základných právach a tam bude venovaná veľká pozornosť práve pokiaľ ide o slobodu médií a pokiaľ ide o bezpečnosť žurnalistov. Neviem, či som zodpovedala vašu otázku, ale snažila som niečo povedať, čo som vám teda chcela povedať. Musíme ísť k ďalšej otázke. Paloma López Permecho. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď si uvedomíme, že údaje 50 miliónov ľudí alebo o týchto ľuďoch boli využívané na iné účely, to je nielen otázka osobných práv, ale aj kvalitu demokratických procesov. Odkedy poznáme tieto procesy, tak vidíme, že tie odpovede, ktoré ponúka Facebook, nie sú veľmi upokojivé. A komisárka Jourová sa spýtala riaditeľov Facebooku a povedala, že keby takáto situácia ešte raz by sa mala udiať, pokiaľ ide o Cambridge Analytica. Chceli by sme vidie, vedieť, že to je teda otázka pre komisárov. Môžete zabezpečiť to, že pokiaľ ide o to nariadenie o všeobecnej ochrane údajov, ktorá vstúpi do platnosti alebo vstúpila do platnosti, že sa už takéto niečo nebude opakovať. A ďalšia otázka. Máme tu takisto aj dohodu, teda vychádza sa z toho, že pán Zuckerberg v Európskom parlamente 23. mája ehm, že tie jeho vyjadrenia boli sklamaním a e, nepriniesol ešte dokonca viac e, pochybností, ako sme mali predtým. Ešte sa vrátim k tomu, čo nezodpovedal pán Zuckerberg. E, komisia dokáže urobiť také opatrenia, aby neovplyvňoval Facebook naše voľby v budúcnosti? Ja by som na to zareagovala. Ak by som vám povedala, že mám 100% istotu, že GDPR to všetko vyrieši, eh, tak by som klamala. Ja nechcem klamať, môže sa to stať, ale eh, urobíme všetko preto, aby GDPR skutočne fungoval ako taký odraďovací prvok, sú tu vysoké sankcie a čo teraz máme, sú zjednotené právomoci všetkých e, organizácií alebo orgánov, ktoré zabezpečujú ochranu osobných údajov v jednotlivých štátoch a spoločne teraz môžu pracovať veľmi rýchlo a presne, pokiaľ ide o veľké prípady porušovania ochrany údajov, ako napríklad tento prípad, ak sa to teda preukáže, pretože šetrenie ešte len prebieha. Takže ja si myslím, že GDPR bude alebo je dobrou, silnou reakciou, a tak ste to počuli aj od pána Zuckerberga, chcú uplatňovať štandardy, aj pokiaľ ide o priestor za hranicami EÚ. To je veľký úspech pre nás, že my sme takým e, regiónom, ktorý vo svete stanovuje štandardy. Thank you. Ak druhá časť otázky bola, že sa oplatí v podstate byť v kontakte s Facebookom, ja si myslím, že sú tu určité signály. Ak sa toto vyvinie, teda tak, ako my dúfame, že sa to vyvinie, ak tento vzťah bude viesť k tomu, že Facebook nás podporí v rámci e, budovania tohoto kódexu e, v rámci prevencii fake informácií, Dúf, uvidíme, ako to dopadne, pretože už to má začať tento mesiac. Ak táto spolupráca, ktorú s Facebookom sme mali doposiaľ, povedie k tomu, že Facebook bude spolupracovať s nami, aby sme zlepšili bezpečnosť pri voľbách, to by bolo úžasné. A test vlastne uvidíme aj na tomto vypočutí. Počuli sme tu, že Facebook otvára vlastne e, informácie pre nezávislých vyšetrovateľov, aby preskúmali to, že do akej miery je tu potenciál alebo potenciálny dopad vmiešavania sa do volieb a do volebného procesu. A ja si myslím, že to je úžasné, tak znamená, že čo skoro uvidíme v praxi, ako táto otvorenosť funguje. Takže ja si myslím, že sú tu viaceré informácie, ktoré sú veľmi pozitívne. Ešte máme 7 minút a dve ďalšie otázky a potom potom už nebudeme mať tlmočenie. Takže ďalším rečníkom je Anna Gomeš, pani komisárka Jourová. Alexander Nix z Cambridge Analytica hovoril o tom, že e, sa tu dokážu ovplyvňovať e, informácie pri voľbách na celom svete pracoval v 32 krajinách a využívali sa tam taktiky nepikné, nečisté, na to, aby sa urobilo všetko preto, aby vlády, ktoré by podporovali predaj štátneho občianstva, že tieto napríklad tieto strany vyhrajú. Bolo to v prípade niektorých krajín. Samozrejme, tieto firmy pracujú aj v Európskej únie. Henley and Partners to je firma, ktorá sa v týchto schémach zlatých víz angažuje. Dafne Karavana Galícia, ktorú ste práve spomenuli, na to poukázala a spolupracovali aj s firmou SEL. To znamená komisijné šetrenie a vyšetrovanie alebo spolupráca s členskými štátmi do istej miery, pokiaľ ide vmiešavanie sa do volieb, týka sa to aj Spojeného kráľovstva. A treba povedať, že Henley and Partners je taká dosť temná firma, je to súčasťou aj tej správy, ktorú pripravujete ohľadne tých zlatých víz a investícií do týchto oblastí. A pán komisár King, Alexander Kogen, Narodil sa v, Mongols, eh, v Maldavsku, spolupracoval s SIL, bol zaangažovaný v aplikácii, povedal teda, že nebol ruským špiónom, že ho spájajú aj s univerzitou v Sankt Peterburgu. Je možno Rus? Uh, Šetrite aj toto? Vyšetrujete? Pani Dominik, potrebujete tlmočenie, pretože zoberiem aj vašu otázku, pretože potom už tlmočníci končia, takže spýtajte sa vašu otázku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa nebudem vyjadrovať ku Cambridge Analytike, ani pokiaľ ide o voľby, takisto pokiaľ ide o tie snahy, ktoré robí momentálne Facebook na to, aby sa vysporiadal s touto situáciou. Moja otázka sa skôr týka pani Jourovej, že ak GRDP e, sú nejakým pokrokom pre občanov, ako zabraníte tomu, aby tu nebali nejaké sekundárne dopady, pokiaľ ide o posilnenie firiem Facebooku a Google, aby nezískávali uh, nezískávali peniaze z reklamy tak ako doteraz, tak ako to e, napísal Wall Street Journal. Poprosím vás, reagujte na túto otázku a potom budeme mať e, tlmočenie už po desiatej, respektíve nebude. Mám otázku pre pani Gomeš. Aha, takže prv táto? Prepačte. Čo chceme od firiem a od inštitúcií je, aby boli v súlade s GDPR. HDPR. Nemeníme GDPR, nemeníme biznis model, nenariadujeme im, ako majú eh, si dávať platiť za reklamu a podobne. Jednoducho s inováciami sa firmy musia vysporiadať a byť v súlade s takýmito novými nariadeniami, tak ako to povedal pán Ansip, a ktorý zaviedol princíp privacy by design, privacy by default, E, takže čo sa týka efektu reklamy, ide tu o firmy, firemnú politiku, o biznis. Takže ja tu nevidím, nevidím žiadny priamy vplyv na toto. Teraz, keby ste sa mohli vrátiť k otázke pani Gomeš, to by bola, to by bola záverečná odpoveď. Pochopila som, že mám iba jednu minúty, jednu minútu. Áno, toto sfinalizujeme, pretože eh, aby tlmočníci predtým, než skončia, otvorte prosím na otázku Ani Gomeš. A potom Julian King bude až na konci odpovedať pani, na pani otázku pani Gomeš. Ak to je pravda, čo povedal Nick, tak je to nočná mora a musíme rátať s tým najhorším. Jasne vidíme, že musíme Um, byť oveľa odolnejší v Európe, musíme spolupracovať s členskými štátmi EÚ, aby boli vybavení na takéto príklady manipulatívneho zneužívania údajov v kampani online politickej. Musíme spolupracovať s poskytovateľmi online a nielen s Facebookom, ale s celou scénou. A Julian už, ore, už hovoril ako. Musíme vzdelávať ľudí v kritickom myslení, aby to nebolo také jednoduché vymyť im mozgy. Myslím si, že je to viac e, smerný proces a e, situácie, ktoré majú viac otienkov. Ide tu o krehké demokracie, krehké spoločnosti a krehkých jednotlivcov. A týchto musíme ochrániť. Nesmú byť ľahkými cieľmi v EÚ. Musíme robiť opatrenia. Niektoré som popísala predtým. Treba mapovať celú scénu, napríklad zlaté víza, golden visas, in, investičné schémy. To musíme dôkladne rozanalizovať a ak e, vyšetrenie toho, čo robila Cambridge Analytica a súvisiacich firiem preukážu napojenia na prepojenia s uh, takýmito aktivitami, uh, tak budeme konať. Príliš veľa je v stávke. Ďakujem. Ja som chcel iba naozaj na 100% potvrdiť to, čo povedala pani komisárka Jourová. Chceli by sme vyvodiť lekcie z toho, čo sa udialo a musíme naozaj E, byť odolnými. Tlmočníci si vám oznamujú, že týmto končí oficiálny čas e, schôdze a ďalšie tlmočenie poskytovať nebudú. Ďakujeme za pochopenie. Uh, I don't know any more than you can read in the press, I'm afraid. Uh, on your wider question of do we think that on occasion uh, Russian uh, influence, uh, there are attempts by Russia to exert influence in our domestic debates,